Good morning, everybody. Dobré ráno prajem všetkým, aj bonžúr vám prajem, ešte raz dobré ráno vo viacerých jazykoch, aj bonžorno. Takže teraz začneme. Prosím, zaujmite svoje miesta v sále, lebo už troška meškáme. Ale toto je bruselský čas, takže 5 minút hore-dole. Dobre. E, dovolte, aby som vás privítala na dnešnom zasadnutí. Čaká nás dlhý deň na tomto výbore. Mám ešte nejaké oznámenia aj v súvislosti s rozhodnutiami koordinátorov. Včera sme potvrdili e, program na 16. mája a doplníme niekoľko ďalších bodov k tomuto programu. Petíciu o akvakultúre, a ďalej o nedostatku objektivity v španielskej televízii, ďalej o umelom jazere v Grécku, potom sankcie hľadne eh, podporovateľov nacistov v Lotyšsku a potom ešte otázka Európskej liekovej agentúry. Eh, či okrem toho bola schválená ešte petícia 0586 a ďalšia o porušení toho istého tej tej smernice. Okrem toho, ak ešte dovtedy dojde odpoveď komisie, tak potom budeme konať. Ináč teda to, tento bod bude odložený na neskôr. V následnosti na oznámenie e, e, podpredsedu Timmermansa, že dnes, teda 16. maja nebude prítomný, tak sme sa rozhodli zorganizovať osobitné zasadnutie 3. E, maja medzi 2. a 3. hodinou povede a tam bude prítomný pán podpredseda komisie Timmermans. Okrem toho sme sa rozhodli ešte e, prijať e, ďalšieho znamenia jednak agri ohľadne ochrany zvierat pri preprave a toto budeme na starosti GUE. A druhé stanovisko je otázka implementácie príslušných e, záverov vyplývajúcich z zmluvy do EU a týka sa to práv európskych občanov. Okrem toho niektoré otázky ostávajú otvorené. 11, 69, 73 a 76, tieto sa uzatvárajú. 12, 47 sa e, bude deklarovať ako prípustná a ostatné otázky, odporúčania boli prijaté v duchu, ktorý som navrhovala. Pokiaľ ide o otázky B, tam je uzatvorené. Teda 67, 244, 1360, 463 a petícia 245, tá ostane otvorená, tedy kým dostaneme odpoveď zo strany komisie. Petícia 277, 211, 472, tieto e, budú zaradené do programu najbližšieho zasadnutia výboru. Okrem toho, e, Navšteva Cypru za účelom zisťovania faktov tá sa zaradí do aktualizovaného programu a okrem toho sa plánuje ešte aj stretnutie s mierovými silami na Cypre. A to je všetko. Koordinátori sa rozhodli vyslať e, pozývací list e, nemeckej vláde aby sme teda pozvali príslušného ministra alebo ministrov na najbližšie zasadnutie výboru. Pokiaľ ide o procedúry podľa zoznamu 3, tam máme, sme mali tiež krátku výmenu názorov. Zasadnutie petičného výboru Bundestagu sa plánuje na 9. októbra, že nás prídu navštíviť títo predstavitelia. Okrem toho je tu konkrétna petícia 1212 12 z roku 2016 o otázkach, ktoré sa týkajú polnohospodárstva a tiež to bude zaslané príslušnému výnemu, výboru. No a Ďalej, ďalšia petícia, ktorá sa týka školských, e, teda skúšok v školách v súvislosti s jazykmi, ktoré sa môžu uplatňovať. A v spolupráci s legislatívnym výborom a e, výborom KULT a okrem toho na junovej plenárke sa má zaradiť do programu táto otázka, pretože sa vychádza aj z iniciatívnej správy Výboru pre kultúru a modernizácii školstva v Európe. Okrem toho koordinátori e, vzali na vedomie body, ktoré sa týkajú informácií, respektíve program rôzne. Takže v tomto zmysle sa predpokladá výmena názorov v súvislosti s nariadením ECI. A očakávame tu ešte aj e, predstaviteľov e, e, Fínska, teda návštevu, ktorí teda e, budú to predstaviteľia <clears throat> z strany zelených vo Fínsku. Bude ich asi 20, prídu v priebehu schôdze. Takže pristúpime teraz k hlasovaniu. Je to stanovisko k koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. <clears throat> Konkrétne ide o nariadenie 883 roku 2004 a nariadenie 987 z roku 2009, ako aj nariadenie 883 e, z 2004 v súvislosti s postupmi pri implementácii na tohoto nariadenia. Takže dúfam, že máte pripravené svoje hlasovacie karty. Pozornici návrh 66, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 67, to je identické. Návrh 68, kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Pozrite. Zamietnuté. Návrh 69, 70, 71. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Návrh 72, 3, 4, 5, pardon, pardon, po jednom to budeme brať. 72, 73, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnutí. 74, kto je za? Proti, zdržali sa, musíme si to preveriť elektronicky. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 75. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 76, 77. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 78. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 79. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 80. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 81. Kto je za? Preveríme 80 ešte raz elektronicky. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 81. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutí. 82, kto je za, proti, zdržali sa, schválení. 83, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 84, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 85, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 15, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kto je 86, kto je za, proti. Aha, presne ako vravíte. Takže 87, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 89, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 16, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 9, 90, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 17, 92 až po 93, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že to musíme preveriť. Otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie a je to schválené. Lepšie musíte mávať rukami. 94, kto je za, proti, zdržali sa zametnuté. 95, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 97, kto je za, proti, zdržali sa schválený. 100. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. 101. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 102. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 103. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 104. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí. 18, kto je za, proti, zdržali sa schválení. 105, kto je za, proti, zdržali sa schválení. 19, kto je za, proti, zdržali sa schválení. 20, kto je za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa Schválený. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Ďalej 24 a 116. Identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 25 a 117 identické, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej. 118 a, pardon, toto vypadáva. 120, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 121, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 122, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1, 2, 3, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 124, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 125, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 26, kto je za, proti, zdržali sa, Myslím, že to je schválené. 126. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 27 a 127. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 128 vypadáva. Mhm. A ideme až na kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 135, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 136, kto je za? Proti? Zdržali sa? To si preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý, pozrite. Takže, ďalej. 137, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 29, kto je za? Ktorý? 29, za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 30, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 31, kto je za? Proti. Zdržali sa. Myslím, že to preveríme elektronicky taktiež. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A návrh je schválený. Ďalej 138 vypadáva, ideme 139, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 140, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 141, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 142, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 143, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí 144 vypadáva. Áno. Ďalej, 145. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. 32. Kto je za? proti, zdržali sa, schválený. Ďalej, prílohy 146, kto je za, proti, zdržali sa, 4, 147, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Citácie. 33, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 34, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Ďalej, úvodné ustanovenia, Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej ideme na... Hneď sa pozrieme. Druhá časť 35 a to je kompatibilné s kompromisom 1 ako doplnok. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený a pozmeňujúci návrh, teda kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. A ďalej ideme na návrh číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. A to ide spolu s 37, to je identické. Ďalej, 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 4. Kto je za? Pardon, vrátime sa k 39. Preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Až do tejto chvíle. A návrh je zamietnutý. No pozrite tú tesnotu, ako je to zamietnuté. Takže ďalej. Návrh číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 41. Kto je za? proti, zdržali sa, schválený. Návrh číslo 7, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 8 a 43 spolu, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. A návrh je zamietnutý o jeden hlas. Ďalej, 44, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Návrh 45, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 46, pardon, preveríme 45. Dobre. Otvárame hlasovanie ku 45. Teraz končím hlasovanie. A áno, je to zamietnuté o jeden hlas pretože ešte niekto vstúpil do miestnosti. Alebo niekto začal teraz až hlasovať, pretože vidím, že celkový počet hlasujúcich sa zvyšil o jedného. Ďalej. 46, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 47, kto je za, proti, zdržali sa. Toto si musíme preveriť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý ale dosť tesne, naozaj. Takže naozaj tieto veci musíme opatne pozorne brať. Kompromis 3. To je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6. Kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 53. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 54. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 55, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Na 56, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 11, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 57, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 12, kto je za, proti, Zdržali sa? Schválený. 58. Vypadáva. 60. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. 61. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválení. 62. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválení. 64, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 65, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. A teraz dokument ako celok. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie. Návrh je veľkou väčšinou schválený. Takže to je na dnes. Všetko? Aha, pardon, ešte máme jedno hlasovanie. A ide o návštevu Taranta v Taliansku, konala sa v júli minulého roku. Myslím, to bolo veľmi zaujímavá, aj sociálneho, spoločenského, to bolo veľmi dobré, výborný tým a výborne sme sa cítili, aj bolo zaujímavé, čo sme tam videli, ale to bolo dôležité, aby sme sa dozvedeli, čo sa v Tarante naozaj deje. Takže ideme na to hlasovanie. Je návrh 1, kto je za? No. Proti? Trojka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Ešte raz. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 4 sa stiahol. Návrh číslo 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? A toto si musíme preveriť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Teraz. Návrh číslo 8 v niekoľkých častiach. Prvá časť. Kto je za? proti, zdržali sa, schválený. Teraz prvá časť, e, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Štvrtá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Ďalej, návrh číslo 9, tiež je to rozdelené do časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pardon, Preveríme tú prvú časť elektronicky. Prvá časť je deviatky. Otváram hlasovanie. Už otváram hlasovanie. Návrh je veľkou väčšinou schválený. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh číslo 10. Preveríme. Takže otváram hlasovanie k tej dvojke druhej časti. Teda uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Takže ideme na desiatku. Aj to je v dvoch častiach. Prvá časť. To je za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválená. Dvanáctka. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Preveríme? Dobre, otváram elektronické hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Ďalej pokračujeme kolkátkou. 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 15. Kto je za? 14 vypadáva, ale 15 je v poriadku. Takže 15, o 15 hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Preveríme návrh číslo 15 elektronicky. Teraz uzatváram hlasovanie a vidíte, je to zamietnuté. Návrh číslo 16, kto je za? Proti? Preveríme si tiež 16 elektronicky. Otváram hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Tiež si to preveríme. Teda hovoríme o prvej časti. Časť prvá. 17. Hlasujeme. Zdá sa, že nikto nehlasoval. Dobre, teraz uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Druhá časť 17, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. 18, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 19, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 21, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 20, kto je za, proti, zdržali sa, to si preveríme elektronicky. Teraz môžeme hlasovanie uzavrieť. Návrh je schválený. Teraz pristúpime k záverečnému hlasovaniu elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený a tým sme ukončili hlasovanie. Ale prvnež odídete, prosím, dovolte jedno veľmi dôležité oznámenie a za najdôležitejšie oznámenie dnešného dňa. Peter Jar má dnes narodeniny. A, ale nepoviem, koľko má rokov. Takže to bolo najdôležitejšie oznámenie dnešného dňa. Ako vravím, nepovedala som, koľko má rokov, ale je to človek, ktorý navždy ostáva mladý. Peter, všetko najlepšie k narodeninám. A práve ti ozaj pekný deň. Bude dlhý, takže nech je dnešný deň pekný pre nás všetkých, ale hlavne pre Petra. Takže... So you that want to leave the room, do it now. Tí, čo chcete odísť z miestnosti, poprosím, aby ste to spravili potichu. would like to leave the room, please do it now. Ak chcete odísť z miestnosti, prosím, spravte to teraz, aby sme my mohli ostatní pokračovať. And go to the oral question and... Prejdeme na ústnu otázku a uznesenie k téme reagovanie na petície o boji proti pracovnej neistote a zneužívaní Ehm, pracovných zmluv na dobu určitú v EÚ. Pozmeňovacie návrhy sa dajú prekladať do 26. apríla o 15. Ehm, hlasovať sa bude v rámci výboru 16. mája a potom na plenárke ešte presný datum nemáme. Máme tu pani Lagarík z komisie. Dúfam, že to dobre vysv- um, vyslovila. Nech sa páči, pani kolegyňa. Uh, good morning. Um, we, um, we have examined with great attention. Uh... Ďakujem pekne. My sme si pozorne prečítali návrh uznesenia, takisto aj ústnú otázku zo strany vášho výboru. A toto je ďalší krok po tom veľmi plodnom vypočutí, ktoré bolo spolu s vami v novembri a takisto bola pripravená veľmi zaujímavá štúdia pre váš e, výbor a je to tiež dobrý vstup pre našu prácu a v tejto fáze chcem akurát povedať, pokiaľ ide o to, čo zaznelo v novembri, že samozrejme naša práca e, pokračovala, pokiaľ ide o tie e, prípady infringementov, alebo teda nedodržaní zmluvy. A medzičasom sme prijali aj návrh smernice, pokiaľ ide o transparentné a predpo, e, predvydateľné pracovné podmienky. E, čiže to sa týka tejto témy, ale je to samozrejme e, takisto širšie naformulované, keďže aj ten rozsah aplikácie je širší a tam sa takisto dávajú aj nové E, práva pracovníkom, najmä tým, ktorí pracujú v týchto neistých pracovných podmienkach. Je to pre nás veľmi dôležitá iniciatíva. Začali sme aj diskusie s radou k tejto téme. A samozrejme aj parlament je dôležitý. E, dúfame, že nás v tejto veci podporíte, pretože sú v tej smernici viaceré dôležité inovácie. Nebudem to teraz detailne preberať, pretože čoskoro to bude na plenárke, ale v každom prípade vítame vašu podporu k našej iniciatíve a my chceme túto tému neistoty pracovných podmienok pracujúcich v Európe riešiť. Ďakujem pekne, ďakujem za vašu stručnosť a obsažnosť. Teraz eh, kolegovia, Jude, nech sa páči. Ďakujem. My vítame návrh e, otázky a návrh uznesenia. Týka sa to nakoniec toho, čo viacerí žiadatelia, autori petícií nám opakujú. Mali sme tu vypočutie v novembri a máme pocit, že návrh textu odzrkadluje závery a na, povedzme, otázky, ktoré vyvstali z tej e, diskusie. A naozaj treba povedať, že neistota pracovných e, podmienok v Európe je čoraz vyššia a je, má, má veľmi negatívne dopady, podkopáva ekonomickú bezpečnosť, sociálnu koheziu e, pre našich občanov a to na tom vypočutí naozaj jasne zaznievalo. Opäť nám to znovu a znovu hovorili rôzni e, autory petícií z rôznych krajín, v rôznych situáciách. Mali sme teraz aj výskum v Británii, ktorý ukazuje, že e, veľmi sa začali využívať tie tzv. zmluvy s nulovým počtom hodín, čo podkopáva ekonomickú istotu e, našich pracujúcich. Ľudia si nevedia naplánovať život, nevedia si zorganizovať e, proste svoj život a naozaj vytvára to veľkú nerovnováhu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Čiže naozaj je to ako keby by som povedal až taká rakovina, ktorá e, útočí na sociálnu súdržnosť v našich krajinách. Takže treba s tým niečo robiť. A teší nás, že aj tu na výbore PETI riešime tieto obavy, ktoré autory petícií na plenárke e, e teda e, autor petícií e, spomínali a my to teda dávame istým spôsobom na plenárku ako výbor. E, samozrejme, treba tieto otázky, ktoré, s ktorými sa na nás občania obracajú, posúvať aj na fórum e, plenárnej schôdze, aby sme tam mali silnú diskusiu, bohatú diskusiu, aby sme tam mohli hovoriť o tom, čo sa dá spraviť, e, preto aby e, tento problém, tento naozaj veľmi veľký problém, ktorý máme v našich spoločnostiach, riešili, aby sa nám nestalo, že naozaj tie dôsledky budú také dramatické, že potom už ich nebudeme vedieť zvrátiť. Ďakujem pekne ďalej, Jarek. Um, Ďakujem pekne. My súhlasíme s tým textom, ale myslíme si, že by sa to ešte dalo vylepšiť, pokiaľ ide o nadpis. Myslím, že ten by mohol byť všeobecnejší, pretože hovoríme o rôznych formách zamestnávania. Pokiaľ ide o tie zmluvy s nulovým počtom hodín, lepšie by bolo povedať formy flexibilného zamestnávania alebo flexibilné formy zamestnávania. Pre nás e, neisté zamestnávanie, precarious employment, to je také, ktoré e, nesplňa národné normy alebo európske normy, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť e, pri práci alebo zdravie, ale zároveň chceme pripomenúť, že sezónna práca, e, práca na polovičný úvezok a ďalšie podobné formy sú naopak užitočné aj pre zamestnávateľov, aj pre zamestnancov. A preto, e, keď sa povie neisté, precarious, atypické, nie je to vždy to isté. Takže pozor s, tými, e, s tou terminológiou. A pokiaľ ide o komisiu, tá pripravila návrh smernice, pokiaľ ide o transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v EÚ v decembri v porovnaní s inými smernicami, ako napríklad smernica o e, tej dočasnej práci, agentúrnej práci, e, práci na mm, čiastočný úvezok. Tu sa riešia aj iné témy, a komisia prijala návrhy, pokiaľ ide o Európsky pracovný orgán a prístup k sociálnej ochrane. Čiže, aby som to zostručnil, tieto návrhy majú chrániť e, dodatočných alebo ďalších pracovníkov, ktorí majú netypické zmluvy a je to isté, taká, je taká istá orientácia pre členské štáty, aby mohli chrániť všetkých e, pracujúcich a takisto aj SZČO. Takže mali by sme to tiež napojiť e, istým spôsobom, prepojiť s touto ústnou otázkou a s návrhom uznesenia. Takže ďakujem pekne a ospravedlňujem sa, že teraz už musím ísť, pretože musím hlasovať inde. Ďakujem pekne za váš príspevok. Aspoň teraz vieme, aký je váš názor. To je fajn. A ja sa tiež chcem ospravedlniť, že trochu som čiastočne neprítomná, teda nie som neprítomná, ale som trochu prechladnutá. Postupne sa mi to zlepšuje, ale trochu sa aj tak chcem ospravedlniť. Ďalej, Eleonora. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že to aktuálne uznesenie, ktoré teraz analýzujeme, o ktoré som žiadala a, a e, silne si ho želala k nemu, Chcem povedať, že ide naozaj o veľmi závažnú problematiku, ktorá explodovala v priebehu posledných rokov aj v dôsledku mm, riadiacich e, tried všade v Európe. V tomto návrhu je veľa bodov, e, s ktorými sa vám dobre stotožniť ako prepojenosť medzi takouto neistou prácou mnohých členských štátov ako Taliansko a nedostatkom e, právneho rámca, ktorý by e, zabezpečoval sankcie v prípade zneužívania e, práce na teda obmedzené obdobie. A pritom sú tu aj rozhodnutia Európskeho súdneho dvora už sú tu teda medzery a obzvlášť v mojej krajine, v Taliansku, sme zaznamenali paradox vo verejnej sfére, že ľudia, ktorí boli uznaní ako obete e, zneužívania krátkodobých kontraktov, boli prepustení organizáciou, v ktorej pracovali. Je to neakceptovateľná situácia spolu zodpovedná je aj Európska komisia, ktorá e, naozaj včas nekonala, e, nezačala včas s konaniami e, porušení, napriek tomu, že to bol dostatok jednoznačných dôkazov čo umožnilo zneužívanie aktuálnej situácie vlastne až do dnes. Chcem ešte zdôrazniť, že normy, ktoré e, napríklad aj poukazujú na rozhodnutie súdneho dvora, kde sa hovorí o konverzii e, kontraktu e, na, na dobu obmedzenú, teraz doby obmedzenej na dobu neobmedzenú, tam sú, sú už teraz presné úpravy vďaka tomuto rozhodnutiu súdneho dvora. Treba teda e, to začať uplatňovať. Pracovné e, zmluvy e, na dobu neobmedzenú by mali predstavovať práve tú obvyklú formu zamestnania a e, vlastne v, iba v prípade určitých aktivít, práce v určitých e, sektoroch je normou e, pracovný úvezok časovo obmedzeného charakteru. Navrhujem niekoľko zmien v znení uznesenia. Napríklad treba spomenúť, že kedy E, sudcovia žiadajú o e, nápravu škôd. V prípade obeti táto nemôže byť iba symbolická, ale musí ísť naozaj o pokrytie všetkých e, škôd, ktoré utrpeli obete. Veľmi rada sa budem ďalej aktívne zúčastňovať na práci na tomto uznesení, pretože naša, náš petičný výbor sa zaoberal mnohými petíciami na túto tému a je potrebné dať e, hlas e, tým tisícom e, obetí týchto postupov, ktoré žijú v Európskej únii. Ďakujem pekne. Ďalej pán Marias. Ďakujem pekne. Myslím, že táto iniciatíva je dôležitá v tom zmysle, že sa pripravila ústna otázka a takisto bude k tomu aj diskusia a uznesenie, pretože to téma flexibilných fóriem zamestnávania to je veľký problém, ktorý máme v celej Európe. Samozrejme, začalo to už pred pár rokmi, keď sa povedalo, že treba byť tzv. konkurencieschopný, že Európa má byť konkurencieschopná a teda treba zavádzať takéto zmluvy pracovné. Niektorí ľudia si mysleli, že európske hospodárstvo bude konkurenceschopné vtedy, keď budeme zamestnávať ľudí tak, ako v Číne sa zamestnávajú. S porovnateľnými podmienkami. Mali pocit, že toto je riešenie, ale inovácie, nové technológie, e, nízke úrokové sadzby, nízke ceny energii, to je to, čo naozaj ide. Teraz už pár rokov prešlo a ja ako profesor na Kreskej univerzite som sa dlhodobo týmto témam venoval, už aj ako právnik som svojho času hovoril, že konkurencieschopnosť európskej ekonomiky sa nebude zvyšovať, ak e, budeme tlačiť e, dole ceny alebo platy e, a bojovať proti sociálnemu štátu. A teraz vidíme, že takýchto zmluv sa používa čoraz viac. Máme tie zmluvy s nulovým počtom hodín, máme prípady, keď ľudia nie sú e, poistení, nemajú sociálne zabezpečenie a proste e, tieto formy zamestnávania dnes majú dopad aj na sociálne e, zabezpečenie, pretože keď máte menej hodín odpracovaných a zamestnávateľia platia vám odvody za iba menší počet hodín, tak znamená to v praxi, že minimalizujete E, príspevky do sociálneho zabezpečenia, to ako ste pokrytí z hľadiska sociálneho zabezpečenia alebo sociálneho poistenia. E, čiže e, toto ide dole a takisto ide dole aj váš dôchodok v konečnom dôsledku. Keď e, pôjdete do dôchodku, dostanete menej peniazy. Takže rád o týchto témach budem hovoriť, ale treba naozaj byť jednoznačný, e, treba ísť formou e, takých druhov zamestnávania, ktoré budú samotné zamestnávanie pod podporovať a treba pochopiť, že toto je tzv. síce flexibilita a nejaká tzv. flexicurity, o ktorej sa hovorilo, v skutočnosti sa neukázala, že by bolo naozaj taká práve naopak škodí trhu práce. Pred 10 ročiami, alebo pár 10 ročiami e, ľudia trvali a veľmi zdôrazňovali túto tému flexicurity, či v prípade súkromná alebo verejného zamestnávania, takže treba sa pozrieť na konkrétne sociálne opatrenia. Pri zamestnávaní treba myslieť možno aj na nejakú možnú minimálnu európsku, celoeurópsku mzdu. E, treba možno zvážiť aj nejaké spoločné e, príspevky v nezamestnanosti v rámci EÚ a v rámci diskusí. Určite rôzni poslanci povedia, aké sú ich názory, ale treba bojovať proti tej predstave, že konkurencieschopnosť e, v našej ekonomike e, bude dosiahnutá vtedy, keď budeme znižovať mzdy. ECB sa snaží zvyšovať infláciu, ale e, mzdy nerastú, pretože vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi sa zhoršujú a Momentálne skôr e, vidíme, že sa v minulých rokoch e, nezamestnanosť v Európe zvyšila a v rámci rozpravy dúfam, že na všetky tieto témy a procesy sa dokážeme spoločne e, pozrieť. Ďakujem pekne. Ďakujem taký. Ďakujem pekne. Myslím, že kolegovia v zásade povedali hlavné veci. Veľa dobré práce bolo vykonané k tomuto bodu, k tejto téme, takže ďakujem kolegom, ktorí to spravili a aj mňa teší, že táto ústna otázka sa, e, sa rieši. A myslím, že vo všetkých európskych spoločenstvách alebo spoločnostiach máme problém, pokiaľ ide o reálnu moc zamestnávateľov, či sú to súkromní alebo verejní. Proste peniaze v konečnom dôsledku ovplyvňujú aj mass media, aj to, ako sa rozhoduje na rôznych úrovniach a momentálne, a parlament to už aj e, v minulosti riešil v rôznych e, správach, proste teraz e, podporujeme tú predchádzajúcu snahu. Takže o čo tu ide? Čo presne očakávame od komisie? ak chceme e, prípadne nejaké zmeny navrhnúť, alebo teda prípadne komisia a potom e, ako tlačíme na členské štáty, či už cez médiá, alebo aj cez príslušné ministerstva, tak aby prípadné e, rozhodnutia, ktoré parlament príjme, sa potom aj reálne implementovali. Ja nemám pocit, bohužiaľ, že by to bolo nejaké veľmi jednoduché, pokiaľ ide o možnosť rýchlej zmeny, pretože o tom naozaj hovoríme. Sú tu naozaj e, ešte sa tie dôsledky ekonomickej a finančnej e, krízy, ktorá sa týka možno nie všetkých členských štátov, ale určite mnohých a niektorých veľmi, veľmi intenzívne. A zamestnávateľia preto využívajú až zneužívajú tú krízu na to, aby e, tieto pracovné podmienky by som povedal, až nanúcovali veľmi veľmi drsným spôsobom. Napríklad aj e, na Cypre poznám ľudí, e, ktorí e, pracujú oveľa viac ako tých 8 hodín denne, či 10 hodín denne pracujú cez víkendy, ale niekedy zase nemajú prácu cez týždeň. Potom sú tu tie zmluvy s nulovým počtom hodín a potom som počul jednu zaujímavú vec, ktorá tiež dobre vypovedá o tých problémoch, ktoré tu spomíname a to sú zmluvy ktoré sa pripravujú, ktoré sa podpisujú eh, pre človeka, eh, ktorý proste sedí eh, niekde pri pulte a 10 hodín denne používa ruku alebo hýbe rukou, to sú tzv. v Cypre rukové zmluvy, čo to iba znamená, celý deň tam sedíte a proste používate iba svoje ruky, ale nič iné nerobíte a oni takto vnímajú pracujúcich. Ako keby boli úplne neschopní. Čiže myslím si, že v našich členských štátoch by sme mali viac sa snažiť ukázať to, že Európsky parlament rozhodne tú situáciu zmeniť chce. Ďakujem pekne. Ďakujem, už sa mi nehlásia ďalší kolegovia. Takže, ako som povedala, hlasovanie bude 16. mája a zatiaľ e, pripravíme stretnutia v rámci jednotlivých skupín. Pardon, 2. mája. Aha, to už je teda navrhnuté e, tie, tie diskusie, teda toto stretnutie 2. mája, tak, to už je naplánované. A teda na budúce na výbore, dúfajme, e, príjmeme aj text a môžeme posunúť e, ďalej celú túto tému. Takže ďakujem, všetkým, ktorí na tom pracovali a pracujú, aj komisii a budeme sa snažiť navrhnúť štrukturovaný text alebo štrukturovanú otázku tak, aby sme aj my boli konštruktívni, pretože vy tiež pracujete, u vás na komisii my tiež pracujeme na základe tých petícií, ktoré sa dostávame. Takže chceme, aby to bol dobrý príklad toho, ako môžu spolupracovať európske inštitúcie. Teraz prejdeme na ďalší bod a to je bod číslo 16, petícia 535. E, týka sa mobility osôb so zdravotným postihnutím v Európskej únii. Here. Petečník e, tu nie je, ale pravdepodobne nás e, sleduje formou web streamingu. Takže ak ste s nami, želáme vám všetko dobré a dúfajme, že sa s vami osobne stretneme pri inej príležitosti. Komisia je prítomná, ako vždy. A ja vám týmto rada udelujem slovo. Ďakujem pekne. Volám sa Sofie Marakombo. Pôsobím na DG Move Uh, jednotky, ktorá sa zaoberá právami cestujúcich. Budem hovoriť po francúzsky v mojom rodnom jazyku. Chcem e, trochu doplniť tie informácie, ktoré ste dostali. Chcem povedať tie doplnkové informácie k nášmu nariadeniu o právach cestujúcich, kde ide o ľudí so zdravotným postihnutím a obmedzenou mobilitou. Je to určité e, práva občanov, ktoré sa tu spomínajú. Ja by som chcela spomenúť jednu podmienku, pre e, realizáciu, kde ide o asistentov a osobných e, pomocníkov pre ľudí s obmedzenou mobilitou. E, ide tam vlastne o potrebu vopred nahlásiť cestu. A petičník práve spochybňuje tú lehotu, ktorá sa tu spomína. Prečo je tu tých 36 hodín, respektíve 24 hodín? Prečo sa stanovujú v nariadení? Sú preto dva hlavné dôvody. Poprvé je tomu tak, že e, chceme zabezpečiť, aby bol k dispozícii e, potrebný e, personál aj materiál na pomoc tejto osobe a to práve aj v časoch špičky. To, čo e, predpokladá nariadenie, je následovné. Treba zabezpečiť primeranú e, podporu e, v súlade so stupňom postihnutia danej osoby. Môžem vám uviesť príklad. Neviem, či ste už niekedy využili takúto pomoc. Napríklad niekto to potrebuje vozíček a chce cestovať lietadlom na to, aby mal pomoc, potrebuje dve e, osoby e, na letisku, potrebujeme k dispozícii e, výťah, ktorý ho vlastne dostane do lietadla a musí mať k dispozícii aj voziček, aby vôbec sa mohol pohybovať po lietadle. Treba aj zabezpečiť, aby vlastne let ne, sa kvôli tomu neomeškal, aby sa táto osoba včas dostala na letisko. Treba na to teda aj personál, aj ďalší materiál. Toto všetko predpokladá potrebnú organizáciu na letiskách. A potom druhý e, dôvod, ktorý sa spomína v naredení, je, že chceme dať e, možnosť týmto osobám, aby mohli cestovať same, aby nepotrebovali nutne e, niekoho, kto ich sprevádza, aby mohli byť autonómni. Toto sú tie dva dôvody, ktoré viedli k tomu, aby sa stanovila táto lehota. Nám sa to zdalo byť aj rozumné, sa to spomína e, v týchto úpravách. A teraz dostane slovo kolegyňa, ktorá e, pracuje e, v DG Ample. Ďakujem pekne, som Hanna Velecká. Pôsobím DG Ample. Ja by som chcela informovať o našom pilotnom projekte, ktorý momentálne implementujeme a mal by pomôcť voľnému pohybu a E, dobrovoľnému uznávaniu e, postavenia e, handicapovanosti. Zatiaľ tento projekt existuje v 8 krajinách ale chceme ho zhodnotiť a následne dúfame, že budeme mať modely, ktoré sa budú ponúkať aj ostatným krajinám. Vychádzame tu z dobrovoľného vzájomného uznávania Zatiaľ sa to vzťahuje na oblasť kultúry, voľného času športu a dopravy, ale viete si predstaviť, že doprava je veľmi dôležitou oblasťou a je to tiež finančne náročné, takže nie všetky e, krajiny sa rozhodnú začleniť dopravu do tejto schémy, ale dúfame, že v budúcnosti budeme úspešní, že sa nám podarí e, čo najviac e, krajín začleniť aj e, teda do oblasti dopravy. Týka sa to aj osobných asistentov. Systém, ktorý vyvíjame, vychádza z dobrovoľného uznávania, takže každá krajina rozhoduje, či do systému majú byť asistenti začlenení alebo nie. Takže aktuálny stav je taký, že pilotné projekty sa ukončili, teraz sme v štádiu hodnotenia a dúfame, že budúci rok e, sa nám podarí rokovať aj s ostatnými krajinami a že aj e, iné krajiny prejavia záujem e, vstúpiť do tohto projektu. Ďakujem pekne aj za to, že ste boli taká jasná. Takže vychádza to z dobrovoľných dohôd a my veľmi dobre vieme, aký je to výsledok toho. Už sme veľmi dlho v hre na to, aby sme si od toho veľa slubovali. Slovo majú teraz e, kolegovia. Ja vítam Soledát na výbore. Ďakujem pekne. Ďakujem aj autorovi petície za to, že nám opäť e, som dal e, tému, ktorá som to opakuje, to je prístup ľudí so zdravotným postihnutím, pokiaľ ide o dopravné prostriedky a už sme naozaj o tom viackrát eh, hovorili a viem, že komisia robí taký pilotný projekt, ale rovno sa spýtam, či naozaj ten návrh je taký realistický, pokiaľ nakoniec to bude dobrovoľný e, postup. Čiže proste bude to závisieť od toho, či členské štáty vytvoria nejaké odporúčania, nejaké povinnosti pre jednotlivé eh, firmy častokrát ani národné právomoci e, tam vlastne neprichádzajú do úvahy, pretože dokonca ani pod európske právomoci to nespoch, nes, nespadá. Takže mali by sme byť ambicioznejší, si myslím. A pokiaľ ide o rešpektovanie ľudí so zdravotným postihnutím, naozaj by sme mali e, mali by sme to brať vážnejšie a mali by sa to hlavne prejaviť v konkrétnych opatreniach. A konkrétne by som povedala, že táto téma sa tu už spomínala napríklad v súvislosti s tými low-cost e, operátormi. A naozaj mali by sme e, tu spomenúť konkrétne príklady toho, ako e, prístup týchto ľudí so zdravotným postihnutím v rámci týchto low-cost aeroliniek je naozaj veľmi, veľmi komplikovaný často. A niekedy dokonca majú povinnosť to ľudia e, ísť aj so sprievodom a ten si musia sami zaplatiť, čo samozrejme je diskriminácia. A takisto by sa malo niečo spraviť e, v takýchto situáciách, že keď už musia mať sprievod, tak nie je to ich povinnosť platiť za danú osobu, tú druhú letenku. E, hlasovali sme o stanovisku, pokiaľ ide koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ a si myslím, že zo strany výboru pety sme jasne e, e, povedali aj teda o tom prepojení, alebo hovorili o tom prepojení na e, túto tému. A je naozaj potrebné, aby Európska únia mala definíciu zdravotného postihnutia, aby E, sa harmonizovali kritéria, ako nastaviť alebo definovať. Nehovorím teraz o nejakých sociálnych dávkach, to je druhá vec, tam môže byť problémy s radou. Iba chcem povedať, že proste tá konkrétna karta, tá ZTP, e, by mala fungovať na európskej úrovni a aby nebola diskriminácia e, voči týmto ľuďom, aby ľudia boli vnímaní ako ZTP, osoby bez ohľadu na to, do ktorej krajiny ide. Aby to nebolo tak, že prekročíte hranice a zrazu máte iný štatút, máte síce kartu ZTP, ale idete napríklad zo Španielska povedzme do Chorvátska a tam zrazu vaše práva sú iné alebo uznanie vašej osoby. Nehovorím teraz o dávkach. Ne? Hovorím o tom, že tá istá osoba napríklad e, v Chorvátsku e, nemá potom rovnaké práva v Španielsku ako naša španielská osoba ZTP. E, čiže e, takáto európska karta by mohla byť veľmi pozitívna pre tieto osoby, aby ich mobilita naozaj bola garantovaná, ale e, takým spôsobom, aby nedochádzalo k diskriminácii v rámci EÚ a aby tie kritéria boli jasne nastavené v celej Európe. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán Marias. Ďakujem, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. A ja si myslím, že táto petícia je veľmi e, dôležitá. Problém mobility je dôležitý. A to, čo povedala komisia, aj e, moja kolegyňa pred chvíľou, je veľmi dôležité. Uh, už sme diskutovali o tejto téme, o téme e, prístupu pre osoby e, s e, obmedzenou mobilitou, o mobilite v EÚ. Mali sme tu príklad Rumunska, kedy e, vlastne je vylúčené pre týchto ľudí, aby používali železničný systém, alebo musia niekoľko dní vopred nahlásiť e, svoju cestu, aby sa im poskytli nejaké služby. E, nemôžeme akceptovať, aby takáto situácia pokračovala a pokiaľ teda o infraštruktúry zo strany EU, už je dosť veľa takýchto infraštruktúr, Eh, železničné operácie, eh, ležišné operácie. Eh, takže naozaj by malo byť možné zabezpečiť aj plný prístup pre ľudí s obmedzenou mobilitou. A ďalšou témou sú sprevádzajúce osoby. Možno by sme mali zabezpečiť listok zdarma pre týchto sprevádzajúcich, alebo teda listok so značnou zľavou, aby mali možnosť eh, sprevádzať eh, eh, osobu s postihnutím. No a potom ďalšou témou je uznávanie postihnutia. Európska karta zdravotne postihnutých by sa mala vytvoriť, toto už zaznelo. Dovtedy by sme sa mali postarať o vzájomné uznávanie tých kariet, ktoré sa vydávajú v jednotlivých členských štátoch. Každý členský štát by mal mať teda povinnosť uznať kartu vydanú v inom členskom štáte, čo by zjednodušilo značne e, život ľuďom s e, postihnutím a vytvorilo by to nátlak na, európsku, na európske štáty, aby napokon prijali e, túto európsku kartu, aby sa zjednotili kritéria pre jej vydávanie. Zdôrazňujeme e, teda opäť e, problémy, akým e, čelia ľudia s postihnutím, ak chcú byť mobilní v EÚ. Pani Kuneva. Ďakujem pekne. Moja e, skúsenosť e, v tejto oblasti je e, trpká. Cestujem často letecky, železnicami v celej EÚ a môžem začať Bruselom. To je, myslím, situácia, ktorá je najhoršia zo všetkých hlavných miest v EÚ. Situácia tu je neakceptovateľná. 90 Eh, eh, všetkých eh, inštitúcií je usídlených tu, ale služby, ktoré by sa poskytovali napríklad na železničných stanicách či letiskách, tu, tu nie sú, sú zle zorganizované. Treba informovať 40 hodín vopred v prípade cestami železnicou či lietadlom to mi spôsobuje ťažkosti. Nemôžem sa rozhodnúť dnes, že chcem cestovať. To je diskriminácia voči ľuďom s e, postihnutím a obmedzovanie ekonomicky aj finančne Mm, myslím, že by sme mali mať právo rozhodnúť sa e, v daný deň, že, chceme cestovať, ale takú možnosť e, momentálne nemáme. Je e, naozaj nutné, aby sa čo najrýchlejšie táto situácia vyriešila, aby ľudia s postihnutím mali rovnaké práva, aby sa mohli voľne pohybovať v EÚ a využívať prínosy, ktoré im plynú z občianstva EÚ sú mnohé e, formuláre a dokumenty, ktoré nám majú pomôcť e, dostať e, pomoc, ale nemáme žiadnu um, kartičku, ktorá by nám pomáhala sa voľne pohybovať a zabezpečila nám rovnaké práva. Takže navrhujem, aby e, sme si sem pozvali aj zástupcov e, lokálnej, e, lokálnej vlády v Bruseli, aby sme im povedali, aké sú naše názory na túto tému a žiadali od nich, aby mesto Brusel bolo prístupnejšie pre ľudí s obmedzenou mobilitou. Je veľa oblastí, o ktorých môžeme samozrejme diskutovať, ale naozaj neakceptovateľné aby v prípade cesty s deťmi e, s zdravotným postihnutím boli jednoducho iba e, tieto e, vytrhnuté z vozíka, ťahané na správne miesto. To je naozaj neludské zaobchádzanie. Tieto deti majú problém s mobilitou, takto sa nemá e, nakladať s ľuďmi s postihnutím. Takže sú tu určite iné e, riešenia. Treba e, mať naozaj na pamäti aj mentálne nastavenie týchto ľudí. Ďakujem vám veľmi pekne. Naozaj láme mi to srdce, keď e, počujem o takejto neakceptovateľnej situácii. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, absolutamente de acuerdo. Hemos... V miere súhlasím. Naozaj tu bolo viacero petícií ohľadne tejto témy a EPP eh, uvažovala o tom, že sa vyšle misia do Rumunska. Eh, ale boli s tým problémy, No, boli problémy napríklad s dopravou. A ten, napríklad boli problémy v Rumunsku v tomto zmysle. Pilotný program, projekt, ktorý prebieha e, v rámci EÚ, prebiehol v viacerých krajinách, Cyprus, Estonsko, Fínsko, Malta, e, Rumunsko a Slovinsko a v rámci týchto štátov sa navzájom e, vymieňajú informácie z oblasti osvedčenej praxe, ale je to tých 8 krajín, čo som spomínala a teraz je, je to taká pilotná skúška, pilotný projekt, um, ukáže, čo treba ešte vylepšiť do budúcna. Kolegyňa Okoneva aj s kolegom Mariasom na tom spolupracujeme a Problémy sú napríklad e, pri prístupe k tovarom alebo aj pri, e, pri mobilite a často sa neplnia tie požiadavky pre osoby s postihnutím. Nemôžu voľne cestovať bez problémov a naozaj v doprave sú dosť veľké problémy. Napríklad, keď sa spustil program Erasmus aj pre osoby s postihnutím, tak ten vlastne v reále využilo len 5 osôb. Ale vieme, že takáto osoba s postihnutím potrebuje aj doprovod. Troška sa to už vylepšilo, ale trvá to roky. Myslím, že aj náš výbor pre petície môže v tomto urobiť mnoho. Ide o to, aby sa zabezpečila reciprocita z hľadiska hodnotenia E, postihnutia ako takého. Čiže by to e, bolo by vhodné, aby na našom európskom kontinente došlo k unifikácii. Pretože keď je osoba s postihnutím, tak proste postihnu, osoba s postihnutím v každej európskej krajine. Za, za takú sa má považovať, má mať proste rovnaké podmienky a rovnaké práva. Proste ide o to, aby sme mali v Európe, v tomto zmysle e, Európu, Európsku úniu bez hraníc. Takže je potrebné urobiť niečo, napríklad riešiť aj otázku parkovania. Hej? Aj tu v Bruselu. V Bruseli je to iné než na Cypre napríklad. Ešte ostáva veľký kus práce, ktoré, ktorú treba vykonať Takže to je z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem. Exactly, people are in agreement, but nothing is moving. Ďakujem. A, takže keď sme sa obratili na komisiu, aby zistila, v čom spočíva tá správna prax, na dobrovoľnej báze, keď o tom hovoríme, to je ako čierna diera. Takže komisia je naozaj našim protiažkom, v diskusiách, ale dovolte mi povedať, že keď sme prijali príslušný e, Európsky akt o prístupnosti v septembri, tak koncom roka v decembri e, prišla ďalšia etapa. Mali sme e, od začiatku tohto roka už rokovať na danú tému, tak stále čakáme na našich partnerov. Ja som švedka, prichádzam z krajiny, kde naozaj sa e, urobil obrovský pokrok e, pri osobnej asistencii, aj keď v posledných e, rokoch sme tiež u nás vo Švedsku zaznamenali určitý pokres, pokles, ale keď si bezriem, berieme ako európske inštitúcie alebo náš výbor, zdôrazňujeme tento aspekt a týka sa to všetkých. Je o to, aby sme zabezpečili voľný pohyb, že to nie je len krásny sen ľudí, ale aby sa to naozaj v reále naplnilo, aby to bola skutočne realizovateľná povinnosť. Takže musíme uzavrieť túto tému a zápas prebieha ďalej a určite ho nechceme zdať. Ten pán Marias? Ďakujem za slovo. Pani predsednička, ja mám takéto návrhy Samozrejme, túto petíciu by sme mali nechať otvorenú a ako som už naznačil, mali by sme poslať eh, list eh, eh, miestnej samozpráve do Bruselu. A pokiaľ ide o inštitúcie EÚ, že sa nachádzajú tu, v Bruseli, a finančná situácia v Belgicku preto je oveľa lepšia. Už tým, že sú tu tie ústredné inštitúcie EÚ. Mali by sme teda vyslať aj my eh, no, a predstavitelia, stáli predstavitelia členských štátov EÚ v Bruseli by mali tiež sa posla, podpísa pod ten list. A nakoniec tam nejde len o to, že v tom projekte pilotnom sa zúčastňuje len 8 krajín. Ale dôležité je, aby sa zapojili teda viaceré štáty do tohto pilotného programu. To by bolo vítané. Takže by bolo dobré aj z hľadiska informačného odoslať takúto petíciu aj na výbor pre dopravu, aj tam určite je to dôležitá otázka a je tam priestor pre zlepšenie a mohla by sa vytvoriť ešte nejaká inštitúcia, s ktorou by sme boli v kontakte na túto tému, alebo po tretia možnosť, vzájomná, vzájomné uznávanie preukazu OTP, A okrem toho, to, to, okrem výboru pre dopravu aj výbor Libia by sme mali v tomto zmysle kontaktovať. A nakoniec by tu mala byť možnosť e, taktiež ísť súdnou cestou pri hľadaní určitých kompenzácií. To sa týka leteckých spoločností, železničnej dopravy a iných foriem dopravy. A ak práva týchto osôb s postihnutím sú porušované, tak naozaj by e, sa mohlo ísť cestou súdnych konaní. A tu, tu nehovorím len o situácii tu v Belgicku, ale celkovo na Európskej únii my ako výbor by sme mohli vytvoriť určitý rámec pre nejaké ďalšie kroky. Ďakujem. Túto petíciu teda necháme otvorenú. Ako povedala pani Kuneva, Brusel by práve mal byť ten maják, ktorý bude žiariť. A práve že Brusel, srdce Európy, by malo byť tým príkladom. Dobre, takže urobe to, čo povedal pán Marias. Marias, pošleme list e, e, starostovi Bruselu a budeme trvať na tom, aby Brusel teda bol tým svetlým žiacim majákom. Okrem toho treba ešte osloviť aj vedenie rady a aj predstaviteľov stálych zastúpení tu v Bruseli. Keď hovoríme o dobrovoľnej účasti a uznaní, to je pekné, ale tie spoločné záujmy e, a ten dobrý príklad by sa tu mal zdieľať. Dúfajme, že teraz rada e, nebude reagovať ako čierna diera, ale naozaj na, náš, na podnet nášho výboru budú konkrétne reagovať. Takže dúfam, že všetci sme o tom uzrozumení a ako už bolo spomenuté, tento výbor môže byť veľmi pozitívne motivovaný a môže poskytnúť podnety. A verám, verím teda, že ku koncu nášho mandátu už dosiahneme nejaký rozdiel proti tomu, ako to tu bolo, takže skúsime to znova. A neutíchajme v našom úsilí. Ďakujem vám veľmi pekne a teraz myslím, že tu máme hosti. Vy ste tu tí fínsky hostia? Nie? Aha. Dobre, takže ďakujeme eh, za túto výmenu názorov, ktorá tu prebehla a pokračujeme ďalej. Sú tu petície číslo 745 a 371. Pán David Nacht je predkladateľom petície. Ste prítomní? Áno, výborne ste tu, takže máte 5 minút k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za to, že mi teda poskytujete priestor, aby som sa mohol prihovoriť. Toto nie je prvýkrát, čo som tu prítomný, bol som tu prítomný a pred niekoľkými rokmi, keď som pokazoval na narastajúce ťažkosti športových novinárov, keď chcú získať prístup na športové podujatia keď som tu bol pred niekoľkými rokmi, tak sme hovorili napríklad aj o tom, že sa e, vysielacie práva e, hrozne veľa požaduje, aby sa zaplatilo za tie vysielacie práva e, pre rozhlas z Champions League zápas, to teraz na prvej ligy, na vyššej anglické futbalovej súťaže. Pôvodne bolo vlastne nemožné, aby ten, kto nemal takéto e, zaplatené takéto poplatky, tak nemal šancu dostať sa ani na tlačovku napríklad, nie že odvysielať zápas. A okrem toho sa tu hovorilo aj o Katare, kde e, e, e, išlo o svetový, svetový teda matrosa sveta v hádzanej. V roku 2017, keď sa tento turnaj konal vo Francúzsku, tak sme videli, že francúzsky zákon, ktorý nakoniec takto zakazuje takéto práva, ten sa, zákon sa ignoroval a nakoniec sa muselo e, komentovať priamo z domáceho štúdia danej krajiny, konkrétne vyšlo švedské rádio, e, švedský rozhlas, že nemohol byť ten reportér prítomný priamo na zápase. Vo futbale mnohé kluby využívajú svojich vlastných klubových fotografov a tí samozrejme majú e, lepšie zaobchádzanie, sú preferované a, a iní fotografii jednoducho, nominári, fotografii sa nedostanú. A tí, tí fotografi, ktorí sú kluboví, tak tí predávajú svoje fotografie potom tým ostatným novinárom. A, a napríklad e, korfball je tiež e, spôsob, teda šport e, pomerne je to dosť malá komunita, ale v Holandsku to existuje a tiež majú svojich už zazmluvnených troch fotografov a tí dávajú svoje fotografie potom aj na webovú stránku a tí ostatní, keď sa chceli dostať ku fotografiám, tak mali obmedzený prístup. Keď sa vrátime k futbolu v Holandsku, Ajax Amsterdam, tento hm, Ajax má svoju, svoj vlastný televízny kanál, Ajax TV. A bež, ostatné médiá napríklad často nemajú vôbec e, prístup a nemôžu klásť otázky často na tlačovkách. A na, na viaceré médiá, tie normálne, bežné médiá, museli čakať niekedy aj týždňa na to, kým sa dostali k tomu, že mohli položiť svoje otázky. Zatiaľ sa museli spiehať výhradne na to, čo Ajax TV poskytla. V Nemecku niektoré tlačové konferencie Bayernu Munich sa nazývajú press talks a potom sa rozhodne a, a, e, samotný klub, a, e, koho si pozve na tieto tlačovky a to je proste naozaj a, e, dosť svojvoľné zo strany klubu, koho si pozvu. Takže snažia sa tieto národné asociácie novinárov nejak do toho zasahovať, ale je to e, so stredavým úspechom. Preto by sme my ako európske e, združenia e, športových novinárov mali na to upozorniť a preto stále teda aj prichádzame s týmito podnetmi a obraciame sa na vás, na Európsky parlament, aby sa niečo dialo s právami športových novinárov v Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Komisia, vidím, že ste dvaja za komisiu, takže predpokladám, že len jeden z vás prehovorí, pán Mark. Okay. Ďakujem za slovo. A budem sa vyjadrovať len k tej novej petícii. Myslím, že tá z roku 2013, číslo 745, už teda nejaký čas od nej čiže vyjadrím sa k tej novej petícii 371 z roku 2017. A v podstate ide o to isté. A ide o porušenie práv médií E, mať prístup na športové podujatia. A mali sme aj písomné vyjadrenie k tejto téme a komisia nemôže nejak e, zasahovať e, do otázok tejto petície. A hlavne preto, že ustanovenia EÚ toto nejak neupravujú. A skúmali sme aj ustanovenia smernice o audiovizuálnych médiách. A aj keď e, sa tu môže urobiť určitý zoznam priorít, tak e, samotní aktéry, ako novinári alebo športoví novinári, e, nemajú nejaké výnimočné postavenie v tomto ohľade a Určite sme za to, aby sa e, teda skúmali ďalej tieto otázky, o ktorých sa v petíciách hovorí. Ďakujem. Ďakujem. Otváram priestor pre kolegov. Slovo má pán Marias. Nech sa páči, ráda vás vidím opäť naspäť. Ďakujem za slovo. Keď... E, no, môžem povedať, že tieto petície pokladám za e, veľmi dôležité, ale nesúhlasím s tým, čo, e, s niečím teda nesúhlasím, čo povedala komisia. V tom duchu, že keď sme diskutovali na túto tému, o petícii 745 e, sme hovorili ešte posledne, e, v roku 2013, tak vtedy sa hovorilo o futbale alebo celkovo o športe. No ako sa teraz tieto veci vyvíjajú? Zatiaľ to vyzerá, že to uberá čiste e- ekonomickou cestou. Futbal, e, hra, ktorý sa hrá na profesionálnej úrovni, tak tam by mali platiť v podstate rovnaké predpisy a princípy. Ide o obchodné práva, ktoré sa tu porušujú, konkrétne aj v takomto prípade, napríklad aj v súvislosti s tými novinármi, ktorí poskytujú služby. A ak sa táto služba po, poskytuje v rámci EÚ, tak chcem povedať, že tu ide o postup, kde konkurencia, teda dochádza ku porušeniu princípov konkurencie, pretože napríklad aj FIFA tými pravidlami, ktoré zaviedla, vytvorila kartel v podstate. A tento kartel určuje podmienky a tým dochádza ku porušovaniu princípov a pravidel hospodárskej súťaže. Potom športové federácie, FIFA, UEFA a niektoré ďalšie tiež spadajú e, do, to, do tejto oblasti, ktorú by mala komisia kontrolovať. Napríklad v prípad Koch, kde konkrétne sa hovorilo o tom v športe komerčného typu, tam e, prípad Bozman napríklad bol ďalší, kde e, bol priestor na to, aby komisia zasiahla. A po tretie, aktivity pána Bajnemana sa taktiež využívali. A on bol ako predstaviteľ komisie e, predvolaný, teda presvedčil, že bol vyzvaný k tomu, aby sa vyjadril k otázkam futbalu. A po štvrté, pred niekoľkými e, dňami samotný komisár sa vyjadril k tejto otázke, pokiaľ ide o tie firmy, ktoré distribujú určité tovary súvisiace so športom. A keď si vezmeme do úvahy tú logiku a o komerčný tovar, či už ide o futbalový tím, alebo basketbalový tím, alebo o akýkoľvek tím z akéhokoľvek športu, e, tam, kde vidíme komerčný účel v pozadí, tak potom tu dochádza k porušovaniu hospodárskej súťaže a porušovaniu e, služieb, teda voľného prístupu k službám. Napríklad novinári v tomto zmysle e, naražajú na obmedzenia. A napríklad e, sa im zakazuje vykonávať svoje právo a teda dochádza k porušeniu práv, ktoré sa týkajú porušovania, e, poskytovania služieb, a zachovávania pravidel hospodárskej súťaže a dochádza tu k tomu, že tu diktujú monopoly. Ďalej je tu ešte e, porušované právo verejnosti na informácie. Okrem toho, teda jednak to platí v EÚ, ale aj v tom širšom zmysle, voľný tok informácií sa tu obmedzuje. Ale keď sa vrátime k tomu komerčnému aspektu a e, aj ku televíznym divákom, ako tým, ktorí sú príjimateľmi týchto informácií, proste tieto informácie prichádzajú ku občanom, k divákom, aj ako forma zábavy. Ale v tomto zmysle neexistuje možnosť vytvoriť nejaké výlučné práva. A má televízia fungovať e, v tom zmysle, že bude poskytovať informácie len vtedy, keď o tom rozhodne príslušný e, športový tím. Alebo do akej miery budú e, mať prístup športoví novinári na takéto podujatia. Tam naozaj musíme povedať, že v tomto zmysle musíme túto petíciu nechať otvorenú, pretože UEFA aj FIFA to, to, je, to sú ako štáty v štáte. Proste sú to organizácie, ktoré vytvárajú podmienky, kde polovina populácie sveta nemá prístup k informáciám. A novinári v podstate e, nebudú mať e, právo poskytovať objektívne informácie. Nebudú mať prístup k ním. Ďakujem. Virgin, e, Virginia, ďakujem pekne. Pani predsednička, na výbore PETY Častokrát odpoveď od komisie je vždy e, rovnaká, to sa nás netýka, to sa netýka EÚ, s tým sa nedá nič robiť a to je to už také trošku únavné a v tomto prípade tým skôr, že e, hospodárstvo súvisiace so športovými aktivitami je dôležitou súčasťou európskeho HDP, takže nie je to iba nejaká drobnosť. A v tej obsanej situácii, situácii sú viaceré prvky, ktoré sú v nesúlade e, so základnými princípmi európskeho právo, že kolega Marias to spomínal. Hovoríme teda o organizátorovi e, nejakých e, športových aktivít. Samozrejme, ten si môže zmluvne dohodnúť e, niekoho na pokrytie, mediálne pokrytie mm, toho podujatia, ale nemá to sa riešiť monopolistickým spôsobom, pokiaľ tam je nejaký vysielateľ, ktorý dáva nejaké podmienky, aby ste mohli mať tie úplne základné e, formy prístupu e, a takýmto spôsobom obmedzuje iné médiá, aby tým pádom oni nemohli vôbec svoju základnú misiu vykonávať to proste nie je v súlade s právom hospodárskej súťaže alebo e, právom e, vysielať, e, prinášať informácie, proste médiá, ktoré by takéto podujatia normálne spracovávali, sú obmedzené. Takže sú tam nejaké problémy, pokiaľ ide nám právo na informácie, pretože športové podujatie, samozrejme, to je niečo, čo E, sa týka nejakého konkrétneho podujatia, nejaké súťaže, konkrétny výsledok a tak ďalej, takže je tam ten športový rozmer, ale je tam aj rozmer ekonomický, s tým sú predsa spojené nejaké peniaze, nejaké príjmy a potom aj je tam ten spoločenský alebo celospoločenský rozdiel, ktorý sa týka našich občanov, pretože šport má aj svoj rozmer, nie iba športový, nie iba hospodársky, je to proste istá vec, e, ktorá niekedy prepojená na diplomáciu, niekedy sa to používa v nejakom politickom kontexte, stáva sa E, čiže my máme právo byť e, vhodne alebo primerane e, férovo informovaní aj o športových podujatiach. Nie je možné akceptovať takéto pristupovanie k tejto téme. Takže ako môžeme byť my primerane informovaní, pokiaľ požadujeme, aby tie informácie, tie e, obrazy, ktoré máme, tie záznamy, ktoré máme z daného podujatia sa e, exkluzívne používajú iba na to, aby sa maximalizovala podpora toho e, športového e, klubu, aby to bolo vždy iba v pozitívnom svetle nejakým spôsobom prezentované. E, to nie je v poriadku. E, treba mať novinárov, ktorí dokážu pokryť vo všetkých aspektoch dané športové podujatie, e, športové rozmery, politické rozmery, akékoľvek iné rozmery, proste to sú, e, vec, ktorá súvisí s otázkou práva na informácie. Takže hovoríme tu o postupoch, ktoré sa postupne rozvíjajú, je ich čoraz viac, stáva sa to čoraz častejšie, takýmto spôsobom sa ľudia obmedzujú v ich práci mediálnej, takže treba e, konať Podobne ako pán Marias hovorím, že treba, aby táto petícia zostala otvorená, aby sme konali konkrétnejšie a aby e, proste sa buď zmenilo e, právo, zmenili predpisy, alebo aby bolo povedané, že pravidla nie sú dodržiavané, pretože naozaj právo na informácie našich občanov je základné právo. Ďakujem veľmi pekne a ja sama cítim e, sympatie, ale je tu aj vyjadrenie komisie a aj stanovisko e, z výboru KULT. A dovolte mi poukázať na toto. Zo strany stanoviska výboru kult. Nedochádza k porušeniu pravidel a zákonov EU ani mm, prístupu k základným právam. Táto petícia nehovorí o tom, že dochádza k porušeniu zákonov EU, hlavne pokiaľ ide o e, smernicu o audiovizuálnych službách a mediálnych službách takto petícia, ale je veľmi dôležitá, totiž e, predkladateľ petície by mal poukázať na to, že tieto porušenia by mal, e, teda v súvislosti s nimi sa mal obrátiť na príslušné orgány daného členského štátu. A toto je stanovisko, ktoré sme dostali od výboru KULT a takto oni nazerajú na celú situáciu. Myslím, že kolegovia teraz poukázali na to, že túto petíciu by sme mali nechať otvorenú, takže nemôžem konať ináč. A aj takto naozaj budeme konať. A ešte dáme priestor pánovi Natovi. A nech sa páči. Dovolte mi v krátkosti si vedriť tým zákonom, eh, pardon, záverom, ktoré eh, prišli z výboru pre kultúru. No, veľmi často aj národné e, novinárske asociácie sa to snažia riešiť vnútroštátne, ale podobné problémy existujú celkovo v Európe. Šport nie je len národná, vnútroštátna záležitosť. Často dochádza k medištátnym e, zápasom, alebo aj no, hovorilo sa tu o organizáciách UEFA, FIFA a samozrejme proste tieto e, otázky, o ktorých tu hovoríme, sa netýkajú len Európy, ale e, vlastne existujú všade. Aj mimo EÚ, vrátane Afriky, kde rozhlasy niektoré e, rozhlasy k dispozícii len pre tých, ktorí majú tzv. práva, držiteľia práv, napríklad v Katare sa využívajú tieto prístupy a je to naozaj dosť hrozivý trend a bolo by dobre, keby sme mali v Európe nejaké spoločné normy. Aspoň by to platilo pre novinárov v Európe. Ďakujem. Budeme teda takto postupovať. Otvorím, teda túto petíciu necháme otvorenú. Pán Marias. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcem povedať toto. Náš výbor e, má svoju vnútornú dynamiku a určite môžeme prísť alebo vyvodiť určité závery z našej diskusie. Teda nechajme túto petíciu otvorenú a berme do úvahy, že tam je ten komerčný, obchodný aspekt a dôležité je, aby novinári mali prístup ku športovým podujatiam, aby mohli vykonávať svoju profesiu a keď to berieme ako kom, no, komerčnú aktivitu, aj, aj, to treba proste zohľadniť e, tiež. Okrem toho sú to rozhodnutia príslušných federácií, napríklad UEFA alebo FIFA, tak by sme mali petíciu zaslať aj na ITRE. Náš výbor by to mal zaslať na ITRE, aby sme zistili, teda, či tam dochádza k porušeniu e, pravidel hospodárskej súťaže. A do akej miery je tento výkon e, povolania novinárov aj komerčnou aktivitou. A musíme vziať do aj lokálne aspekty, aj pozrieť si aj to, čo komisia vykonáva, aké kontroly priamo na mieste, e, z hľadiska fungovania televíznych, televízií a aby komisia zistila, či dochádza k porušovaniu hospodárskej súťaže. Takže necháme otvorenú túto petíciu a môžeme to zaslať aj na ITRE. Ďakujem pekne. Čiže navrhujete, aby sme to zaslali aj na ITRE. Dobre. Mali by sme ju potom zaslať aj na výbor EKONT, pretože to je kompetentný výbor, ktorý sa zaberá otázkom hospodárskej súťaže. Myslím, že to bol výbor ITRE. Dobre. Je v tom obsiahnutý aspekt hospodárskej súťaže, Takže nech to oni preskúmajú na tom výbore nakon. A potom ešte môžeme si pozrieť aj iné prípadné možnosti, ako v tomto ďalej pokračovať. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme, že ste prišli na náš výbor. A je mi ľúto, že nejak konkrétnejšie vám nedokážeme pomôcť, ale aj tak si myslím, že aj toto je nejaký krok vpred. A teraz ideme k ďalšej petícii. A to je to je petícia 811, to je 844 podpisov o projekte výstavby dvoch vyrovnávacích nádrží na rieke Serezo. Prekladia petície pán Giovanni Cortese. Srdečne vás vítame na našom výbore a dúfame, že Brusel e, vám neukazuje na svoju zlú stránku, napríklad formou počasia. Určite máte v Taliansku krač, krajšie počasie, takže teraz máte 5 minút k dispozícii. Nech sa páči. Buongiorno a tutti. Dobrý deň všetkým a ďakujem za eh, pozornosť. Petícia 811 eh, z roku 2017 sa týka výstavby dvoch vyrovnávacích nádrž na rieke Sevezo. Týmto eh, by sa malo eh, zničiť 17 hektárov. Ospravedlňujeme sa, ale s tou hudbou v pozadí nie je možné tlmočenie che è a quota più alta e con l'aerodispersione we don't we do not get the translation so I don't know really Nedostávame pretlmočenie, takže neviem, čo urobiť. Aha, dobre, hudba je vypnutá, môžete pokračovať. interakcia vôd z tejto rieky aj z inej povedie k veľmi nevhodnému riziku pre život ľudí. Dokumenty, ktoré sme vám postúpili, vysvetľujú, že je potrebné eh, ochraňovať eh, aktuálne, eh, teda aktuálny stav, kde naozaj rastie veľmi veľa aj chránených rastlín. Časť z nich už bola však zničená. Žiadame, aby ste pomohli ochrániť zdravie obyvateľov z nášho e, regiónu, zabezpečiť, e, aby e, sa nezrealizoval tento projekt za pomoci práve tejto petície, ktorú sme vám postúpili. Mm, budem pokračovať ja. Moje meno je Borgi, 35 rokov som všeobecným lekárom. Zaoberal som sa uh, teda, uh, tumormi. Ide tu o e, nie e, hydraulické e, e, dielo, ale naozaj o dielo, ktoré by e, umožnilo e, zabezpečiť odtok vysoko znečistených vôd, ktoré obsahujú veľmi veľa neurotoxických a karcinogénnych látok vrá, vrátanie PCB, neurotoxických e, jedov a iných chemických komponentov. E, z fotografií vidíte, ako e, vyzerá situácia, aké znečistené vody by to boli, ktoré by vstúpili do kontaktu aj s e, podzemnými e, vodami. E, tieto by neboli v dôsledku tohto projektu nejako chránené. Išlo by tu naozaj o prírodnú katastrofu. Toxické látky by sa dostali do podzemných vôd nežiadame nič iné, než len rešpektovanie e, príslušných noriem týkajúcich sa ochrany životného prostredia a zdravia. Všetci my e, budeme zodpovední za ekologickú katastrofu, pokiaľ e, nám to nepomôžete zastaviť. Dobrý deň, ja som e, biologička e, Analizovala som e, látky, ktoré pred chvíľou popisoval pán e, e, Borgi. Mnoho z nich boli zakázané už v minulosti, doteraz sú však prítomné v tejto zóne. Je prepojenosť medzi touto látkou a onkohematologickými chorobami ako leukémia chromozomové choroby, ktoré v prírode bežne neexistujú. A ide samozrejme o ďalšie kancerogérne e, látky, ktoré by začali e, ohrozovať e, ľudí, ak by sa kontaminovali podzemné vody. Ďalej ide aj o glyfozát, ktorý e, vlastne e, blokuje e, schopnosť nášho organizmu očisťovať sa. Ak tento mechanizmus sa poškodí, viedlo by to ku chronickému zápalovému stavu Takže e, tu hovoríme naozaj o látkach, ktoré sú už teraz v rieke Sevezo. Nedá sa teda povedať, že by jej e, vody boli čisté. V žiadnom prípade nie. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujeme za tú stručnosť. Máme tu aj pána starostu, pani starostku zo Senaga, Maria Beretta. Nech sa vám páči. Dve minúty. Illustrissima Commissione. Vážený e, výbor, e, som starostkou komúny Senago a musím len e, súhlasiť s petíciou pána Giovanniho Corteseho proti výstavbe dvoch vyrovnávacích nádrž na rieke Cevezo. Je to boj, ktorý nás všetkých spojil na teda lokálnej politickej úrovni. Ide o návrh z roku 2010. Ja aj moji e, predchodcovia e, sme na žiadnych inštitucionálnych miestach e, teda zatiaľ neboli dostatočne vypočutí. Popíšem teraz celý postup Senago. Bolo vždy ozdobou okolia Milána stalo, eh, stala sa téma životného prostredia pred nedávnom veľmi dôležitá. Napriek tomu nám bolo nanútené v našej oblasti zrealizovať vyrovnávacie nádrže na rieke Sevisa, čo by malo naozaj veľmi zlý dopad na životné eh, prostredie. Zničilo by to 17 eh, hektárov v rámci parkov zóna, kde by sa mali nádrže vytvoriť by teda poškodila našu, našu komúnu, vyžadovalo by si to veľké obete zo strany našej komúny, prišli by sme o veľké plochy, nemyslíme si, že tento návrh je správny. V posledných eh, rokoch eh, sme už eh, súhlasili s rozširovaním kanálu. Myslím si, že toto by malo byť uznané z našej strany. Treba si uvedomiť, že naša oblasť je eh, citlivá, pokiaľ ide o eh, podzemné eh, vody. Tieto by sa, ich kvalita by sa zhoršila, malo by to veľmi negatívny vplyv aj na projekty v oblasti nehnuteľnosti v našej komúne už e, teraz máme veľmi napätú situáciu týkajúcu sa e, životného e, prostredia. Už teraz je zvyšená miera ľudí, ktorí ochorievajú na tumory z našej oblasti. Uvedomme si, že rieka sa patrí k trom najviac nečistením riekám v Európe ja verím, že dôkazy, ktoré sme tu e, predložili, vás nenechajú ľahostajnými, že sa budete zaoberať e, možnosťou ochrany zdravia e, občanov z našho okolia. Znečistené je aj obzdušie. Situácia by sa ďalej ešte zhoršila. Vysoko by to teda ohrozilo kvalitu podzemných vôd. Tento projekt eh, bol teda vytvorený bez toho, aby sa zohľadili akékoľvek eh, argumenty eh, našej komúny, ani sociálne či environmentálne náklady v budúcnosti. Treba vlastne ochraňovať aktuálny stav tisíc eh, občanov našej eh, komúny eh, sa teda podpísalo za túto petíciu. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne. Ako už bolo povedané, komisia sa dnes nebude vyjadrovať v súvislosti s prezentáciou autorov e- petície, ale zároveň chceme poďakovať autorom, autorovi petície za tieto presné a zaujímavé informácie, pokiaľ ide o rizika súvisiace s týmto projektom alebo potenciálne rizika. Budeme analýzovať e, tieto dokumenty veľmi pozorne, vyhodnotíme ich a dopracujeme sa včas e, k záverom. Ďakujem pekne, ďakujem aj za vaše vyhlásenie. Vieme, že dnes e, bližšie informácie nám e, neposkytnete, že to by bolo príliš časné alebo predčasné, ale aj tak politickí koordinátori sa rozhodli, že tento bod v každom prípade sa dostane na program, aby vás to možno prípadne mohlo inšpirovať, ako ďalej v tejto veci pokračovať. Teraz eh, Eleonora ako prvá z poslancov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ujímam sa slova aj preto, aby som zdôraznila, že tento projekt a táto petícia sa týkajú projektu, ktorý sme už mali možnosť poznať v našom výbore v posledných mesiacoch. Takže analýzy a hodnotenia, ktoré sme urobili, sa tu vlastne ponúkajú opäť. Vysvetlím to. Pripomeňme si, že v Taliansku eh, spotrebujeme eh, pôdu neuveriteľne rýchlým eh, tempom. Každé tri sekundy sa cementom, každú sekundu sa cementom, cementom pokryjú 3 metry, to znamená 60 hektárov denne. Eh, severná časť Milána eh, patrí eh, k častiam najviac zastávaným betónom v Európe. A naše rieky, obzvlášť Sevezu, sú tiež uväznené v betónových kanáloch, čo tiež neumožňuje prirodzený tok tejto rieky. Tieto kanály e, sú čoraz užšie a to má samozrejme dopad na teritorium. E, súčasťou toho je aj čoraz častejšia e, vlastne dramatická situácia ohľadom kvality vôd riešenia zo strany e, politiky nie sú dostatočné. Musíme sa tejto téme venovať prierezovo. Doteraz eh, sa prezentoval už jeden e, projekt e, ako riešenie. E, celkovo 5 e, e, nádrží e, na rieke Sevezo, ako tieto dve v prípade tejto komuny, ktoré sú nám prezentované dnes. Ide o starý projekt, nie je to nový projekt ale e, nič to nerieši z dlhodobého e, hľadiska. Potrebujeme tu mať holistické, systémové e, riešenia, ktoré by situáciu zlepšili. E, Negatívne dopady sú tu naozaj e, mnohoraké. Ďakujem petičníkom, že prišli osobne predstaviť svoju petíciu. E, sú tu teda aj technické dôvody naozaj banálne. Je neuveriteľné, ako takýto e, projekt nesprávne vlastne počíta Eh, napríklad eh, pokiaľ ide o podzemnú eh, vodu, jednoducho sa tu nepracuje so správnymi číslami, je to obrovský rozpor a je zjavné, že toto, tento projekt jednoducho povedie ku kontaminácii podzemných vod so všetkými tými e, látkami, ktoré e, petičníci spomenuli. A takisto nezabúdajme ani na e, veľmi početné nelegálne skládky v tejto oblasti v blízkosti rieky Sevezo ktoré e, vedú k e, vlastne únikom e, tých najrôznejších látok do rieky. Zemina, ktorá sa vybagrováva na výstavbu týchto dvoch vyrovnávacích nádrží, je tiež vysoko kontaminovaná, takže nemá ani tú potrebnú cenu a to tiež stiažuje tieto práce, čo samozrejme je dobré, musím povedať, z našho pohľadu, pretože je to ďalší argument eh, pre nás, eh, ktorý chceme zablokovať tento projekt, ktorý eh, situáciu nejako nerieši Eh, je to starý projekt, ktorý teda nemá dlhodobú eh, víziu, je to starý projekt, ktorý chce urobiť obrovské eh, dielo, ktoré by však nereagovalo, neriešilo príčiny. Riešenie príčin by bolo samozrejme oveľa efektívnejšie. Máme tu inovatívne riešenia, zrealizovali sa už aj v iných krajinách a videli sme, že boli efektívne. Hnutie piatich eh, hviezd eh, žiadalo o zorganizovanie eh, vypočutia tejto petície. Žiadame aj o presné vyjadrenie komisie. Je to projekt, ktorý sme už riešili v minulosti. Tu na výbore ako Hnutie piatich hviezd sme na všetkých úrovniach boli prítomní eh, pri protestoch proti tomuto projektu od komunálnej úrovne cez eh, regionálnu, národnú až po eh, nadnárodnú. Samozrejme žiadam, aby táto petícia ostala otvorená, aby sme zaslali listy regionálnym a lokálnym orgánom komúne Miláno, ktoré, ktorá tiež patrí k podporovateľom tohto eh, projektu a k navrhovateľom. Ešte sa stručne eh, vyjadrím eh, k tomu, čo povedala pani starostka, ktorá sa vyjadrila na záver. Eh, považujem za trošku nebezpečné dať slovo lokálnym orgánom, ktoré, aj keď som veľmi rada, som veľmi eh, spokojná, že podporujú petičníkov a ich eh, petíciu. Chcem jednoducho iba upozorniť, že toto by sa mohlo stať praxou a mohlo by to podriť nástroj petícií, čo je teda nástrojom pre občanov lokálne, e, lokálna politika e, tu má iné e, možnosti, ako nechať počuť svoj hlas. Ja teda chápem potrebu, že sa aj lokálna úroveň chce vyjadriť, ale nemali by sme brať hlas občanom na úkor teda politikov Takže mali by sme si dať pozor na takúto situáciu a e, vlastne zabezpečiť, aby sa e, takéto niečo nedialo v budúcnosti. Ďakujem pekne. Prosím vás, predtým, nech začnete robiť promo na vlastnú e, stranu tu na výbore e, Pety, tak na budúce sa dvakrát rozmysl- rozmyslíte, poprosím vás, pretože potom to budú robiť aj ostatné strany, takže prosím, buďme takí nestranní, aby sme teraz nezačali s tým, že rôzne politické skupiny sa prihlasia a začnú chváliť svoju e, stranu. Takže poprosím vás, aby to naozaj bola výnimka, čo sa teraz stalo a pokiaľ ide o kritiku toho, že, ste e, pozva, že by pozvali e, miestne orgány, to preto robíme vždy, keď chcú prísť, tak vždy tú možnosť majú, ale neakceptujeme, aby prichádzali sem firmy. Dobre, to je druhá vec, ale miestni poslanci, starostovia a tak ďalej, bez hľadu na to, z akej strany sú, tí môžu prísť, proste sú zvolení a môžu vystúpiť e, na e, tejto pôde, demokratickej pôde. Ešte, e, Petr, ja poprosím, prepáčte pani predsednička, ja iba chcem jasne povedať, že som práve teraz spomínala, že samozrejme je to vítané, že tu je prítomnosť miestnych orgánov, takisto ako v minulosti. Ale E, išlo to formou pozvania cez koordinátorov, respektíve bolo to preto, že pani starostka e, bola autorkou e, petície v minulosti, alebo starosta. Čiže treba iba zohľadniť tú situáciu, aby sa nerobili nesprávne veci. Samozrejme, ja som to nebral ako nejakú politickú záležitosť, túto petíciu, že by to iba moja politická strana mala riešiť. My sme tu spolu, aby sme si vypočuli autorov petície. Na výbore pety by sme dokonca nemali ani len naše strany spomínať. E, mali by sme za každým tu na výbore iba povedať, aký je obsah petície, názov petície a čo s ňou je možné robiť. To je cieľom tohto výber, výboru. Ďalej, Peter. Äh, Som rád, že máme na programe túto petíciu, to je e, v jednotlivých e, problémoch dôležité, ale e, poukazuje to aj na jeden štruktúrálny problém. Problémom je, že prejednávame petície aj v čase, keď ešte nie je k dispozícii odpoveď komisie, takže tento problém týka sa životného prostredia. Petičníci sa stiažujú a komisia povie v prvom rade vždy, že má dôveru v členské štáty, že respektujú všetky európske zákony a preto ešte nemáme žiaden dôvod eh, zasahovať. V druhom kroku potom vyvstane eh, problém eh, v prípade danej stavby, keď začne rea- re- realizovať, že je už ťažké jej negatívne dopady zvrátiť, vrátiť späť práve e, v takýchto e, e, prípadoch potrebujeme skorú komunikáciu medzi regiónmi, komisiou, národnou úrovňou. Preto by to bolo dobrým príkladom, že o tom dnes diskutujeme. Je dobré, že komisia povedala, vypočuli sme si petičníkov, vyžiadame si teraz stanovisko národnej úrovne, ale zostaneme v intenzívnom kontakte a e, nezareagujeme, až keď stavba sa už zrealizuje. Takže to považujem za dôležité ako postup. Žiadam, aby petícia ostala otvorená a teda, aby komisia naozaj starostlivo zvážila všetky tie e, argumenty, ktoré petičníci e, predložili, aby tu ostal naozaj plodný dialog. Pani predsednička, keď sa budúci týždeň stretneme s podpredsedom komisie Timmermansom, toto bude jeden z bodov mojej kritiky v prípade projektov, ktoré ovplyvňujú životné prostredie. Potrebujeme lepšiu komunikáciu medzi našim výborom, komisiou a členskými štátmi je dobré to, čo tu dnes robíme, ale ešte to nie je ukončené. Musíme to ešte dokorigovať. Ďakujem petičníkom a vychádzam z toho, že komisia teda by, e, samozrejme vždy postupuje e, e, pozorne a starostlivo, ale v tomto prípade je potrebná dvojnásobná starostlivosť. Ďakujem pekne, pán Kocolino. Zdá sa mi, že argumenty sú dostatočne presvedčivé na to, aby boli e, prijaté a e, predovšetkým na to, aby zostala ešte otvorená táto petícia. V posledných dňoch, e, pokiaľ viem, ale e, budú to môcť podpor, e, podporiť aj, e, teda potvrdiť aj komisia, aj petičníci. Zatiaľ sa prerušuje práca, pretože firma, ktorá vyhrala v verejnom obstarávaní, sa zatiaľ vzdala realizácie, takže s prácami sa zatiaľ nezačalo. Ja by som preto vyzval nás všetkých, aby sme vystúpili z určitej formality, z formálnosti. E, pani predsednička, myslím, že nemusíme e, to teda navzájom e, polemizovať. Zomknime sa, zjednoťme sa, napíšme list komisii, aby rozhodla v súvislosti s týmto dielom s touto výstavbou a hlavne je potrebné sa obrátiť na talianské orgány. Z toho, čo som tu pochopil, ide tak o región, ako aj o, o, e, o e, mesto Miláno. Mali by sme o, e, tento list koncipovať v mene celého nášho výboru pre petície. Musíme žiadať o teda prerušenie realizácie týchto prác táto firma sa vzdala realizácie týchto prác zatiaľ, takže žiadajme eh, naozaj o to, aby sa eh, nestávalo, pokiaľ sa nevyjadrí komisia, ale aj my pretože je tu riziko, že e, budeme zbierať petície, zbierať návrhy, máme tu spoločné stanovisko petičníkov, ale môže sa stať, že zatiaľ bude výstavba pokračovať a potom bude náprava ťažká. E, zvráťme tento postup, e, v tomto prípade máme na to šancu Takže e, to, čo navrhla pani predsednička, tento list by sme e, mali e, skoncipovať za nás všetkých v mene celého výboru pre talianské orgány, pre komúnu, pre región. Musíme využiť príležitosť toho, že firma sa zatiaľ vzdala realizácie prác. Musíme využiť tento čas, ktorý sme tým získali, aby sa overili skutky E, tu môže naozaj zavážiť náš e, výbor pre petície. Môžeme ukázať, že teraz naozaj e, sme schopní intervencie, že nie sme len nejakým zrkadlom problémov občanov. Zdá sa mi byť dosť zjavné to, čo predložili petičníci. Inak mimochodom táto komuna odviedla obrovskú e, prácu na ochranu aj e, tohto e, parku, na jej území, aj toho ostatného múzea, ostatného územia. Musíme zohľadniť ich prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, veľmi e, stručne sa vyjadrím aj ja, keďže pochádzam z Milána. A myslím si, že tie technické stanoviska, hlavne z úst e, e, lekára a biologičky, naozaj posilňujú tvrdenia týkajúce sa kvality týchto vôd a teda e, potierajú tvrdenie, že tu neexistuje riziko pre e, občanov. Už teraz občania trpia v dôsledku znečistenia, kontaminácie e, v tejto oblasti. Treba nájsť aj riešenie, ktoré by vlastne umožnilo riešenie aj v prípade návalových, prívalových potrebbe contaminare le falde acquifere, quindi eh, ritengo... Privalových dažďov, eh, ktoré veľmi zvyšujú eh, množstvo vody v rieke, sú potrebné určite ďalšie intervencie. Treba naozaj zabrániť, aby sa zrealizovala výstavba týchto dvoch vyrovnávacích nádrží na rieke. Nebudem e, opakovať e, všetky tie negatívne dôsledky, ktoré by to mohlo mať. E, Treba naozaj zvážiť všetky argumenty, ktoré boli predložené. Ďakujem. Mr. Pán Terika Bras, ďalej. Ďakujem pekne. Takže budem stručný. Toto je naozaj dôležitý environmentálny problém ale keďže to je vec, ktorá sa týka verejného zdravia, verejného zdravotníctva, tak e, a toto je pre nás dôležitá vec, myslíme si, že by petícia mala zostať otvorená a e, mali by sme ju naďalej, mali by sme sa ešte naďalej venovať, aby sme sa dopracovali k dobrému záveru. V poriadku, ďakujem pekne, tým pádom môžeme uzatvoriť tento zoznam rečníkov. Ešte sa chcú opäť vyjadriť e, zástupcovia autorov petície. Maximálne dve minúty. Nech sa páči. No posso che... Ostáva mi už len poďakovať e, za vašu úctivú pozornosť a vypočutie toho, čo sme vám tu odprezentovali. Senágo už poskytol 43 eh, svojho teritoria eh, tomuto parku. Ak z toho odnímeme tých 17 eh, hektárov, vlastne tým e, e, potrieme tú prácu, ktorú doteraz e, vyvíjala naša komúna, ale čo je oveľa horšie, tým je vlastne riziko poškodenia podzemných vôd, pretože vody Seveza sú niž, by boli nižšie než teda je to podzemné vody, takže je úplne isté jednoznačné, že by došlo ku kontaminácii E, geologická e, bariéra e, tu v tomto prípade nezame, nezamedzila nejako tejto kontaminácii. Ja by som bol naozaj veľmi vďačný, keby teda vlastne som si istý, že, že e, dáte túto tú pozornosť, ktorú si e, táto otázka zaslúžuje, že, že túto pozornosť e, našej téme venujete. Odovzdávam slovo ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Ešte chcem povedať, že niektoré tie poškodenia chromozomov, ku ktorým dochádza v dôsledku týchto látok, sa odovzdávajú ďalej ďalším generáciám. Takže naozaj tu ide o ochranu budúcich e, delega- generácií. A niektoré e, patológie ako leukémia, e, ktorá je v prepojení s určitými látkami, pacienti, ktorí Eh, trpia touto eh, chorobou, majú eh, vlastne očakávanú dĺžku života 12 mesiacov. Takže takýto vplyv má rieka Sevezo na podzemné vody. Ďakujem veľmi pekne za tú pozornosť, ktorú ste slúbili venovať tejto téme. Keby ste potrebovali akékoľvek ďalšie informácie či argumenty, sme vám k dispozícii. Ďakujem pekne. Tým pádom to môžeme na teraz uzavrieť, ale určite sa k tejto téme ešte vrátime, keď bude reakcia zo strany komisie hotová a zatiaľ teda petícia zostáva otvorená a čakáme na tento eh, deň a e, miestnym a regionálnym orgánom dovtedy pošleme list, tak ako to kolegovia eh, požadovali. Takže keď bude konečná odpoveď od komisie hotová, potom si povieme ďalší postup. Ďakujem, e, že ste prišli. E, prajem vám ešte bezpečné cestovanie naspäť domov alebo naspäť bezpečnú cestu a zostávame v kontakte ďalej. Petícia číslo 858 týka sa bilingválneho vzdelávania a plného, plnej imerzie v katalánskych školách pre rodiny, ktoré sa stiahujú do tohto regiónu. Pani Losada. Anna Losada je autorkou petície. A nech sa páči 5 minút pre vás, pani eh, autorka. No, OK. OK, my mistake, my mistake. E, teda prepačte, pomýlila som sa. Ja som eh, spravila malú chybičku, takže najprv ešte petícia 857 eh, v mene Impulso Ciudadano občianský impuls, čo je eh, skupina eh, aktívnych občanov v Katalánsku. Čiže najprv táto petícia, iba som si to pomenula, e, eh, pomilila, takže Carlos Silva, autor petície, vystúpi ako prvý a potom ten spomínaný bod číslo 2. Dobrý deň. Španielčina je oficiálny jazyk Španielska a aj Španielská ústava hovorí, že treba, aby tento jazyk všetci poznali a majú ho používať. A v Katalánsku e, sa uznávajú dva jazyky, katalančina a španielčina alebo kastilčina. Všetci po španielsky hovoria. E, katalančinou hovorí nejaký 35-36% e, ľudí ale v prípade španielčiny je to veľa viac nacionalistické vlády, ktoré v Katalánsku v posledných rokoch boli pri moci, používajú túto jazykovú otázku ako taký, takú jazykovú zbraň a snažia sa za každým podporovať eh, katalánčinu a vytláčať španielčinu z verejného priestoru. Je to také sociálne inžinierstvo, zneužívanie jazyku, jazyka eh, konkrétneho teda, ako istej zbraň. Je to exkluzívna jazyková politika, e, ktorá sa dnes už týka aj súkromného, súkromnej sféry a teda e, tento predpis, táto legislatíva od roku 98 hovoria, že všetky dokumenty, všetky informácie pre spotrebiteľov e, v prípade otvorených alebo verejných podnikov musí, musia byť uvedené minimálne v katalánčine. Máme tu kodex, ktorý e, tam potom špecificky hovorí, že spotrebitelia v Katalánsku majú právo dostať svoje informácie v katalánčine, v jednotlivých súkromných podnikoch a takisto aj informácie, pokiaľ ide o používanie služieb alebo tovarov. Žiadne e, ekvivalentné opatrenie v prípade španielčiny neexistujú, takže reálne z toho vyplýva vlastne povinnosť používať katalančinu, keď to zoberieme v konečnom dôsledku. Je to teda dvojitý meter, ktorý sa teraz používa v katalanskej legislatíve a postihujú sa ľudia, ktorí e, nedodržiavajú túto legislatívu. Takže základné práva e, našich občanov sa nedodržiavajú. Potom ombudsman povedal, že daný predpis je nelegálny, a diskriminujúci voči spotrebiteľom, ktorí hovoria e, po španielsky. Mali sme tu rozhodnutie súdu, kde je povedané, že naozaj e, katalánsky kódex má byť e, interpretovaný takým spôsobom, že aj španielsky hovoriaci ľudia majú právo byť informovaní v španielčine, keďže španielčina je jazyk, oficiálny jazyk španielčine a potom tie ostatné E, veci, ktoré spadajú pod e, už e, rozhodnutie danej komunity. To znamená, že podporovanie katalančiny nesmie obmedzovať právo na informácie zo strany španielských spotrebiteľov alebo európskych spotrebiteľov, pretože tí majú právo na informácie v španielčine, čo je oficiálny jazyk Európskej únie. Ale bohužiaľ, naďalej je tu reálne iba o podporu katalánčiny. Stačí, stačí si pozrieť web stránku tejto organizácie. Takže naozaj e, Dochádza tu k veľmi silnej, k silným tlakom e, voči malým podnikateľom, stredným podnikateľom, ktorí sú sankcionovaní, trestaní za to, že nemajú po katalánsky napísané svoje informácie. A teda inšpektori potrebiteľských vzťahov v skutočnosti sú dnes jazykoví inšpektori, jazykoví kontrolóri, ktorí vykonávajú túto prácu a e, Pritom španielčina je jazyk, ktorému rozumejú všetci ľudia a je zrozumiteľný aj v EÚ. Je to diskriminačná politika a znamená, že e, reálne informácie nie sú v dispozícii španielčine pre spotrebiteľ. Táto nacionalistická politika bola veľmi úspešná a je veľmi úspešná. Naozaj e, väčšina e, podnikov v regiónoch Lejda, Tarragona a Girona väčšinou sa informuje iba v katalánskom e, jazyku. Čiže tieto diskriminačné postupy znamenajú, že tento teoreticky minoritný jazyk katalančina v skutočnosti dominuje, je zvýhodňovaný a oficiálny štátny jazyk, čo je španielčina, vlastne z neho sa stáva tá, ten reálne minoritný jazyk a diskriminujú sa spotrebitelia. Máme tu európsku legislatívu v oblasti e, spotrebiteľského práva, ktorá hovorí, že ľudia majú právo byť informovaní v jazyku, ktorý im je zrozumiteľný. A to sa momentálne nedele, e, nedieje e, v Katalánsku. Máme tu chartu fundamentálnych práv a tá hovorí, že Únia má garantovať vysokú mieru úrovne ochrany spotrebiteľov. Diskriminačné postupy katalánskych orgánov e, porušujú chartu základných práv EÚ, ktorá hovorí o nediskriminácii z jazykových dôvodov, sú takisto v nesúlade s jazykovou e, rozmanitosťou alebo s princípmi jazykovej rozmanitosti a takisto porúšajú práva spotrebiteľov, pretože tí majú e, právo mať prístup ke zrozumiteľnému jazyku, tak aby mohli obhajovať svoje práva, svoje e, potreby. A Máme tu aj zmluvu o fungovaní Európskej únie, ktorá hovorí, únie, ktorá hovorí, že e, to, akým spôsobom k jazykovej politike generalita, teda tá miestna vláda e, postupuje, nemali by sa e, porušovať práva ľudí mať prístup k informáciám v jazyku, ktorý je pre nich zrozumiteľný. Konečne by sme mali ukončiť túto jazykovú politiku, ktorá je proti občianskej Európe a proti právu E, európskych spotrebiteľov na informácie. A takisto žiadame, aby táto petícia zostala otvorená, kým nebude e, riešenie tohto problému e, navrhnuté, pretože momentálne sú naozaj ľudia, ktorí hovoria po španielsky a žijú v Katalánsku takýmto spôsobom diskriminovaní. Ďakujem. Muchas gracias. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi za komisiu pani Kristel Merkel de Piqueras. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujeme aj, že prišiel autor petície. Ako povedal eh, autor petície, naozaj rešpektovanie jazykovej rozmanitosti, to je základná hodnota Európskej únie a je uvedená aj v zmluve o EU. Akákoľvek diskriminácia z dôvodu jazykového je explicitne zakázaná v charte základných práv a komisia takisto sa uistiu, vždy uistuje, že jazykové práva sú rešpektované pri implementácii európskeho práva. Ale na základe tejto zmluvy Európska komisia nemá právo moci, aby e, zasahovala voči členským štátom, pokiaľ ide o takúto tému. Je to možné iba vtedy, keď ide o problém s európskym právom, pretože na základe článku 59 e, môžeme povedať, že ustanovenia charty sa týkajú členských štátov iba pokiaľ ide o implementáciu európskeho práva tomto konkrétnom prípade táto téma súvisí s tým, ako e, daný región riadi otázku regionálnych, respektíve národných jazy, jazykov a toto spada pod výhradne národné právomoci, právomoci členského štátu. Oni majú konať v súlade s medzinárodnými e, pravidlami a normami. Týka sa to aj uznania niektorých jazykových práv v rámci danej, daného územia. Pokiaľ ide o implementáciu Eh, jazykových režimov, pokiaľ tie boli, tá otázka bola delegovaná na regionálne a lokálne úrovne. Tieto prípadné spory sa majú rieš, eh, riešiť na národnej úrovni, tam sa majú používať konkrétne právne nástroje, ktoré sú k dispozícii, eh, tak, aby tie možnosti, ktoré poskytuje ústava, respektíve medzinárodné právo boli dodržané. Takže komisia musí povedať, že v prípade tejto petície nemôžeme pokračovať ďalej a používanie jazykových práv, jednoducho všetky tieto témy s týmto súvisiace spadajú pod čisto a výhradne národné právomoci. Ďakujem pekne. Vale. E... Ďakujem pekne. Vystúpia poslanci. Majte, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa chcem e, poďakovať autorovi petície za to, že hovorí o téme, ktorá naozaj je jasným prípadom diskriminácie ako povedala zastupkynia komisie, keďže diskriminácia je niečo, čo, čo mu treba zabrániť a v tomto prípade právomoci naozaj sú výhodnými právomocami členského štátu, tak členský štát má momentálne povinnosť konať a zabraňovať tieto diskriminácie, o ktorej ste vy hovorili takýmto veľmi presným spôsobom a veľmi dobre ste ju popísali. Na záver chcem ešte za seba povedať, že E, všetci inkvizitori, všetci títo jazykoví komisári sú naozaj hrozní ľudia a oni si myslia, že jediný spôsob fungovať a myslieť je ich spôsob a neuvedomujú si, aké obrovské škody spôsobujú, ako neskutočným spôsobom diskriminujú našich občanov. Naozaj je to presný opak toho, čo by sme chceli, ako by vec, veci mali fungovať, ako by e, tieto e, záležitosti sa mali v Európe riešiť. Ďakujem pekne. Ďalej Beatrice Besera. Ďakujem, veľmi pekne ďakujem komisii za jej vystúpenie. Tam bolo jasne povedané, že tu na je e, prípad diskriminácie, naozaj sa nedodržiavajú e, základné princípy Európskej únie a zároveň povedala, že, tak ako je povedané v charte základných práv, z pohľadu komisie toto je vec, ktorá sa netýka ich, pretože je tu princíp subsidiarity na základe článku 51. To častokrát tu na komisii, na výbore riešime. Čiže charta základných práv, to je istý európsky predpis a je tam ten článok 51, ktorý hovorí, že to spada pod interpretáciu a to je vec, ktorú sa snažíme riešiť tak, ako môžeme, tak, ako najlepšie vieme. Ale chcem povedať e, komisii jednu vec a pripomenúť, že by predsa len mohla e, konať e, aj v tomto prípade. Autor petície požaduje ochranu práv spotrebiteľa. Samozrejme, je tu otázka diskriminácie, keď nedochádza k ochrane, ale nedodržiavanie možností a schopností európskych spotrebiteľov, aj španielských, ale sú aj iní európsky spotrebiteľe, ktorí žijú v, danej, v danom regióne, oni tiež majú právo na informácie v jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre nich. To spada pod európsku legislatívu, čiže ochrana práv spotrebiteľov, e, to je vec, ktorá je uvedená v článku 38, to veľmi dobre e, viete. A okrem diskriminačných e, praktik, čo by som chcela pripomenúť, je, že pokiaľ niekto E, pokiaľ jedna z hlavných tém pre nás je jednotný trh a chceme, aby občania boli zladení istým spôsobom e, s možnosťou spoločne zdieľať spolo, nejaké spoločné územie, nejaké teritorie, tak jazyky to sú nástroje. E, môžu byť potom konkrétne riešenia aj na národnej úrovni alebo predpisy, pretože takto to e, aj európske predpisy e, hovoria, ale európsky občania, pokiaľ majú svoje občanstvo plne realizovať, musíme chrániť práva spotrebiteľov. A v tomto duchu naozaj žiadam komisiu, aby zaangažovala aj iné výbory tu v parlamente, či to je IMKO, či to je JURI, pretože myslím, že aj ich sa to týka. A preto chcem poprosiť, aby táto petícia bola naďalej otvorená a zostala otvorená, pretože si myslím, že komisia by mala sa snažiť hĺbšie e, vyhodnotiť e, jazykovú politiku katalánskej generalitat, pretože naozaj sa nedodržujú e, e, práva ľudí byť informovaní v španielčine, čo je ten spoločný jazyk, ktorému ľudia rozumejú. Čiže poprosím preto komisiu, aby oni oslovili katalánsku generalitát a aby požiadali o nich vysvetlenie, aké majú, akú majú jazykovú politiku, akým, ako je možné, že to, ako je možné, že takýmto spôsobom tá politika funguje. Ďakujem pekne, ďakujem aj ostatným, ktorí ste e, e, boli trpezliví, e, pokiaľ ide o to, že ja som musela na chvíľu odísť a Rosa predsedala. Ideme teraz ešte ďalej. Teresa sa hlasila. Ďakujem pekne. Toto je téma, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, pretože si myslím, že som jediná katalánka, ktorá má národ, teda materinský jazyk, katalánčinu. a Nie som nacionalistkou a som proti týmto postupom, ktoré generalita tieto roky, celé roky zavádzala a používala pokiaľ ide o spotrebiteľov. V Katalánsku jazyk sa používa naozaj ako nástroj národnej konštrukcie, povedzme, a je to v nesúlade s právami našich spotrebiteľov, našich občanov. Ja som tiež rodina príslušnička mnohých ľudí, ktorí majú obchody, majú podniky a naozaj sú e, istým spôsobom zasiahnutí takýmito jazykovými požiadavkami. Je pravda, že existuje článok 51, ako bolo povedané, ale takisto treba povedať, že máme aj iné oblasti, kde sa nedodržiavajú práva spotrebiteľov. Takže čo by som chcela poprosiť je, aby táto otázka sa dostala na ostatné výbory, ako už bolo povedané, či to je Júri, či to je IMKO alebo iné. A táto téma by mala byť otvorená, kým sa nevyrieši, pretože máme tu vážny problém, a myslím si, že v parlamente by sme mali naozaj snažiť sa nájsť spôsoby, ako sa tomu venovať a nie naopak. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalej Soledad. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja chcem už eh, na úvod povedať, že je mi to naozaj ľúto, že táto diskusia, eh, ktorá sa týka výboru pety. a za chvíľku budeme počuť tému aj vzdelávania zo strany ľudovej strany. To sú dve témy, kde už súdny dvor sa nedávno vyjadril. Katalánska spoločnosť, e, nakoniec to nemusíme nejako veľmi pripomínať, je v situácii veľmi náročnej, je polarizovaná a je to veľmi nevhodný moment e, teraz e, túto rozpravu otvárať. Treba všeobecné riešenie a nie, aby sme my ešte ďalej eskalovali situáciu. Španielsko je veľmi bohatá krajina, je veľmi rozmanitá. Ja som napríklad z Andalúska, z Andalúzie a máme veľmi rozmanitú krajinu. A úlohou politiky je, aby táto, toto bohatstvo bolo kompatibilné a nie, aby sa e, eskalovali prípadne nedobré vzťahy medzi skupinami občanov bohužiaľ tá situácia momentálne naozaj nie je, najmä v Katalánsku vôbec dobrá. Pokiaľ ide o tie nejaké informácie o strany obchodov alebo tie mm, formy komunikácie, plagaty a tak ďalej. E, mali sme tu všetko zo strany 50 poslancov ľudovej e, strany a k tomu bol jasný rozsudok súdneho dvoru. On jasne povedal, že toto nie je menšinový jazyk, ako to tu zaznelo. To, to je oficiálny jazyk. A navyše je povedané, že nie je možné pod, zvýhodňovať ani jeden jazyk, ani druhý a už vôbec nie v súkromnom sektore, že sa tam nič nedá vynúcovať a jasne povedané, v ktorých oblastiach sa má garantovať, čo spotrebitelia môžu robiť a teda v tomto prípade v obidvoch jazykoch. Takže zákon jasne hovorí a treba čo možno najlepšie interpretovať tieto otázky tak, aby, otázky tak, aby e, Katalánsku mohli ľudia normálne fungovať a nie, aby e, boli naďalej polarizovaní. E, musíme e, jasne povedať, že nejaké nútenie jedným alebo druhým smerom nie je v poriadku. A či je to súkromný sektor, či je to verejný sektor, to sa tam spomínalo jedno aj druhé, a takisto bolo povedané, že nie je možné sankcionovať súkromný sektor v takýchto veciach. Ja viem, že tá petícia zostáva otvorená na ďalej, napriek tomu, čo komisia povedala, hoci jasne povedala, že proste nemá právomoci v tejto otázke, pretože jednoznačne je to otázka národných právomocí. Ale chcem poprosiť, aby sme boli koherentní, aby sme boli zodpovední. Pred pár mesiacmi bola diskusia tu na výbore Pety v kontexte tých petícií, ktoré prichádzali z Katalánska a bolo povedané, že nebudeme pomáhať e, ten konflikt ťahať na medzinárodnú úroveň že to nič e, neriešia. Ja mám taký pocit, že dnes tá petícia proste časovo neprichádza vôbec e, vhod. Chcete informácie, chcete mať tú petíciu otvorenú v poriadku, ale budeme prosím vás zodpovední a koherentní. V Katalánsku aj v Španielsku naozaj tá situácia je veľmi citlivá a tieto diskusie, ktoré nič neriešia, pretože tie právomoci nemáme, tieto by sa mali riešiť v Španielsku a poprosím aj kolegov z ľudovej strany, oni sú predsa v Španielsku pri moci, tak e, nech to riešia tam, kde to riešiť majú, pretože toto iba zbytočne e, sa ten konflikt e, naďalej e, rozvíruje nejakým spôsobom a nič sa nevyrieši tu. Dobre, ďakujem pekne, Soledad, a ďakujem, že ste zdôraznili aj tú otázku koexistencie a zmierenia, pokiaľ je to možné, aby sme mohli konať e, spoločne, pokiaľ je to možné. Pán Terry Cabras vystupí. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som nevidel, že by komisia pod, pož, podporila tú žiadosť autora petície. Myslím, že komisia jasne povedala, že to nespada pod ich právomoci. Takže budeme ich tu možno volať opakovane, ale oni za každým zopakujú to isté. Nespada to pod našu právomoc. Chcem sa poďakovať pani Soledad Cabeson Ruiz. Ona veľmi dobre povedala jednu vec hoci máme ideologické pozície odlišné, to neznamená, že by sa z tohto mal robiť ideologický mm, problém, tak ako niektoré skupiny chcú alebo si to predstavujú. Je to otázka naozaj občianstva a spolužitia. A tí, ktorí v Barcelone alebo v iných mestách ehm, o tomto hovoria, tak nech sem prídu, samozrejme s tým problém nie je. Ale chcem sa spýtať, bol niekto sankcionovaný za to, že používa španielčinu? Už sa to niekedy stalo, že niekto dostal za to trest? Nie. Nikto nebol sankcionovaný. Čiže nejaká agresívna politika, e, vyčlenovanie španielčiny, ale prosím vás, e, teda španielčiny, viete, že dokonca sudcovia ani nemusia hovoriť po katalánsky v Katalánsku, môžu byť e, sudcami a pritom vôbec neovládajú miestny jazyk. Takže a, aké vyčlenovanie, exkluzívia, nejaké, nejaká prísna policajná politika, to už naozaj sú také výrazy, ktoré mm, sú trošku zo sci-fi, mám taký pocit, ako keby sme tu, e, neviem, deti unášali, alebo čo, veď e, tak to vôbec nie je. Moja otázka je následovná. Jazykový problém neexistuje, pretože v v zákone jasne napísané a súdy to zopakovali, že minimálne v katalančine to má byť, aby e, sa katalančina obhájila. To neznamená, to neznamená iba v katalančine. Ho to tak môže pre niekoho vyznievať na základe toho, čo tu zaznelo. Ja mám isté sympatie E, voči kolegyňam, ktoré v tomto duchu možno vystúpili, ale oni, ona povedala zahraniční ľudia alebo cudzinci, ktorí sú v Barcelone alebo v Katalánsku, e, že kvôli e, že oni požadujú zrozumiteľný jazyk a to je španielčina. To je čo za koncept, prosím vás? Čo to, co má znamenať? Zrozumiteľný jazyk, nezrozumiteľný jazyk? O čom to hovoríte? To má byť nejaká urážka katalančiny? Ja to hovorím v takom kamarátskom duchu, ale prosím vás, to predsa nedáva žiaden zmysel. E, proste máme zákony, ktoré chránia takéto jazykové e, možnosti. My v Katalánsku chceme to, aby občania boli bilingválni. To je celé. To je celé. Takže nie je žiadny problém s používaním jazykov jedného alebo druhého, nie je tam žiadna nejaká agresívna politika, žiadna diskriminácia, to si kľudne môžete overiť, overiť keď chcete. Žiaden takýto problém neexistuje a preto treba túto petíciu uzatvoriť, pretože nie je možné ju ďalej riešiť. Môže byť e, otvorená do nekonečna, keď chcete, budeme o tom rozprávať e, neviem koľko storočí, ale to nemá zmysel reálne. Thank you very much. And I see... Ďakujem pekne. Vidím, že sa hlásia znovu kolegovia, ale takto postupovať nemôžeme. Treba e, prejsť ďalšie petície, tá je veľmi podobná, ale ešte Rosa, tá hlási sa k tejto téme poprvýka, takže tá ešte môže vstúpiť môže. E, ako dobre e, viete, ja som z Malorky, hovorím aj po katalánsky, aj po španielsky a poviem vám úprimne, aký mám názor v týchto autonómnych komunitách vrat, Bretagne, Katalánska, Baleárov, Baskická a tak ďalej. To sú tie komunity, kde máme dva oficiálne jazyky. Je dôležité, aby vláda a vlády, miestne vlády chránili oba jazyky rovnako. A je pravda, že v prípade napríklad Baleárov e, katalančina e, musí byť špeciálne chránená tak, aby sa aj deti učili tento jazyk, aby e, vedeli jeden jazyk aj druhý jazyk harmonické spolužitie týchto dvoch jazykov, to je to, e, e, to je, to, je, to je ten integrujúci bilingvizmus a kvôli tomu, tu, to, kvôli tomu tu dnes nie sme. Ide o rešpekt. My sme napríklad turistická komunita a ja si myslím, že sme doteraz nemali nikdy problém, pokiaľ ide o učenie jedného jazyka aj druhého jazyka, aj to spolužitie. Čo sa mi ale nepáčiť, e, čo sa mi už nepáči, je jazyková imerzia e, a to, je, to sú presne e, tie témy, ktoré sa spomínali e, predtým. Takže tu nesúhlasím s pánom kolegom. Tieto vlády to vnímajú, ako keby jazyk bol nejaký nástroj, ktorý má vytvoriť nejakú identitu. Samozrejme, pokiaľ sa postupuje, pristupuje k tomu takýmto spôsobom, tak to je iba kontraproduktívne. Ja milujem môj jazyk katalančinu, ale keď sa používa katalančina ako nejaký nástroj, ako nejaká zbraň, aby sa rozdielovali ľudia, to je veľká chyba. A pokiaľ napríklad sú tam tie povinnosti, tie sankcie, ktoré sa spomínali, e, to ide proti spolužitiu a preto autor petície má pravdu. Keď na škole je všetko po katalánsky, tak práve, že tá rovnováha je porušovaná, práve, že tá bilingválnosť e, je porušovaná. Toto je e, samozrejme právomoc generalita, respektíve vlády, kde sme všetci spolu, pretože v konečnom dôsledku je to problém politicko, ekonomicko, sociálno, kultúrny, pretože proste spoločnosť katalánsku je rozdelená pol na pol. Ale ja súhlasím, že ten e, duch, e, ako spomínala Beatrice, Majte, tá, tá istá rovnováha, rovnováha medzi dvoma jazykmi, aby ani jeden nedominoval, aby nebol jeden a druhý nie, alebo naopak e, druhý áno a zase prvý, prvý nie. A e, presne tie povinnosti, máme tam podniky, ktoré dostávajú miliónové pokuty, takže nejaká rovnováha a vláda, ktorá je pre všetkých a nie iba pre jednu z tých dvoch skupín. Čiže toto presne my požadujeme. Čiže trochu normálneho rozumu, normálnej harmonie. Takže chápem, že komisia povie, že to nie je ich e, právomoc, ale v prípade že e, iných prípadov, čo, čo sme to mali v minulosti, tiež povedali, že e, nemajú právomoci a my sme napriek tomu to neuzatvorili. Takže buďme ferovi aj v tejto veci. Takže aby to nebolo tak, že raz ich počúvame a raz ich nepočúvame. Hej? Takže áno, je to právomoc členského štátu, súhlasím, ale to ešte neznamená, že nejaká vláda, keď sa v úvodzovkách zblázni a začne takýmto spôsobom postupovať, tak potom máme autorov petícií a žiadajú nás e, v Európe, aby sme chránili ich ľudské práva. Ja s tým súhlasím. Máme radi náš jazyk, máme radi katalančinu, treba ho podporovať, ale buďme trochu férovi a trochu rozumní. Ďakujem pekne. Ja by som teraz navrhla ešte, aby je vystúpil raz autor petície, aby to uzatvoril. Ak chcete k tomu niečo dodať, keď ste si e, vypočuli reakcie. Sí, bueno, eh, yo quería... Áno, ja chcem povedať jednu vec. To, čo tu hovorila pani socialistická poslankyňa, e, to sa mi vôbec nepáči. Ona požadovala, aby sme boli ticho. V žiadnom prípade E, my práve, že chceme vystúpiť v Európskom parlamente, chceme hovoriť o tom, čo nás trápi. A potom, čo hovoril poslanec Terry Cabras, on hovoril, že to je ideologický problém. uh, e, uh, e, problém. Áno, práve, že to je iba čisto ideologický problém národnej konštrukcie, kde sa využívajú uh, nástroje ako napríklad podpora minoritných jazykov. Toto sa zneužíva v danom boji. To predsa nie je komplikovaná vec. Uh, Máme tu Brusel, máme tu tiež bilingválny e, región, kde väčšina ľudí je frankofónna. Predstavte si, že by všetky informácie tu boli iba po holandsky, aby bola chránená menšina. Toto je presne to, o čom hovoríme v Katalánsku. Využíva sa princíp, s ktorým súhlasíme, a potom tie nacionalistické vlády v Katalánsku zneužívajú pozitívne princípy Európskej únie a používajú v úvodzovkách menšinové jazyky ako zbraň. Čiže nedodržiavajú práva e, ľudí, ktorí hovoria po, španiel, po španielsky. My v žiadnom prípade tichu, ticho nebudeme. Bohužiaľ, pani poslankyňa socialistická už odišla, ale ja budem toto opakovať e, stále dokola a poprosíme komisiu, aby sa venovala tejto téme a tomu, ako momentálne vyzerá situácia v Katalánsku. Ďakujem pekne. OK, fine. Thank you. Fine, ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky. A vypočula som si len jeden názor, jednu osobu, ktorá tvrdila, že by sme mali zavrieť túto petíciu. A otázka je teda pri tejto situácii, či naozaj chcete, aby sme ju teda uzavreli. Nie. Mhm. Nie? Nie? Áno. Od niekoho. Dobre. Takže ostáva otvorená ešte nejaký čas a uvidíme, čo sa udeje. Ak príde nová argumentácia, hoci nevidím, ktoré by to mohli byť. Zatiaľ to mám určité ťažkosti zistiť, ale mám tu aj kolegové, ktorí sú proti. Ďakujem. Dobre, ideme ďalej. A no, je to proste tá, s ktorou som najprv téme začala, petícia 858, o <clears throat> vplyve školskej výučby výlučne v katalánskom jazyku na rodiny, ktoré sa do regiónu vzťahujú. Nech sa páči, pani Ana Losada. Dobrý deň. E, ja podporím svoje vystúpenie diapozitívmi. Volám sa Ana Losada. Som predsednička e, bilingválneho združenia škôl v Španielsku. Som katalánka a patrím, teda zastupujem do združenia, ktoré e, vyjadruje názor mnohých e, rodičov, ktorí majú obavy z toho, ako sa opletňuje španielčina v katalánsku vo výučbe. 50 kataláncov sme takí, ktorí hovoríme po španielsky. Teda španielčina a katalánčina sú oba oficiálne jazyky. Katalánsku. E, správa, e, školská správa v Katalánsku nerešpektuje jazykové práva žiakov, ktorí hovoria po španielsky. E, presadzuje sa povinný katalánsky jazyk ako pracovný jazyk vo výučbe v školách. A takže deti, keď prídu do školy, tak vlastne e, sú sadené do prostredia, ktoré hovorí iným jazykom, než ako sa hovorí u nich doma, teda keď e, doma hovoria väčšinou po španielsky a nie po katalánsky. Proste sú tu projekty, ktoré presedzujú katalánčinu ako jediný pracovný jazyk po výužbe. na tomto e, diapozitíve vidíme koľko hodín sa učí vo veku 3 až 6 rokov, v španielčine 0 hodín, na základnej škole vo veku 6 až 12, 2 hodiny a potom vo veku 12 až 16 rokov 3 hodiny. Takže toto je skutočne e, poukázanie na to, že španielčina nie je dostatočne uznávaným jazykom a už nehovorím o tom, ako jazyk sa používa pre výužbe iných predmetov, napríklad pri matematike. Otázka je aj, ako môžu hovoriť s vyučujúcimi a tak, ako komunikovať v škole. No problém potom e, vyústiuje v to, že tieto španielsky hovoriace deti e, majú tendenciu vypadávať zo školy alebo chýbať v škole. Teraz vidíme eh, hodnotenia UNESCO, aké majú výsledky žiaci, hovoriaci po španielsky. V porovnaní s tými katalánskymi majú teda o proste 10 eh, bodov horšie hodnotenie než tie deti, ktoré hovoria po katalánsky. A príčinou je to, že tie katalánske hovoriace deti sú vlastne vyučované v svojom materinskom jazyku. A deti, ktoré hovoria po španielsku, v katalánsku, majú pocit, že nie sú dostatočne zaintegrované do procesu výučby. Naozaj predstavujú tieto deti dosť eh, ohrozené deti a majú určité znevýhodnenie aj v rámci komunikácie, aj z hľadiska vizuálneho, aj z hľadiska sluchového. A celkovo tá integrácia do školského systému a do systému výučby je nižšia. A nakoniec niektoré predmety sa prednášajú a vyučujú iba v katalánčine. Okrem toho, každý rok sa sťahujú do Katalánska tisíce občanov a niektoré tieto rodiny majú deti v, školopovinnom veku, ale neexistujú nejaké také e, školy alebo nejaké zariadenia, kde by tieto deti mohli mať výuku v španielčine. Sú nutené navštevovať školské zariadenia, a školy, kde sa vyučíva po katalánsky a sú nútené čo najskôr sa učiť po katalánsky, ale tie si zoberieme, že hneď od začiatku proste musia brať matematiku, fyziku, iné predmety hneď v katalánčine. Takže často nerozumejú a je to dosť vážny problém. A okrem toho, teda e, takéto rodiny, ktoré prídu e, a majú deti po španielsky hovoriace, tak e, dostávajú sa do situácie, že tie deti e, žiaľ nedokážu dodrž- udržiavať rovnaké tempo s deťmi, ktoré hovoria po katalánsky a stáva sa, že musia aj opakovať ročník. A toto je porušovanie práv na použitie materinského jazyka a porušujú sa vlastne princípy, ktoré existujú v rámci Európskej únie. Podľa príslušných zákonov Európskej únie by členský štát Európskej únie mal poskytnúť rovnaké podmienky všetkým občanom. To, čo sme predložili na váš výbor ako petíciu, ukazuje na situáciu, ktorá je realitou. Naozaj to obmedzuje osobný rozvoj týchto detí a sťažuje ich integráciu do spoločnosti. Preto žiadame, aby Európska komisia preskúmala zneužívanie tohoto práva voči deťom. A po druhé, žiadame Európsky parlament, aby odsúdil teda aby mm, odsudili konanie katalánskej vlády, aby sa požadovalo okamžité riešenie tejto diskriminačnej situácie. Po tretie, aby táto petícia ostala otvorená a aby sa navrátili základné občianské práva, ktoré nie sú k dispozícii našim deťom. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz sa obrátim na komisiu. Pán Marke, nech sa páči. Ďakujem. Táto petícia hovorí o povinnej, povinnom používaní katalánčiny ako výlučne jediného pracovného jazyka. Ale toto je otázka, ktorá je vo výlučnej kompetencii členského štátu. Týka sa to systému vzdelávania a samozrejme to je členský štát, ktorý zodpovedá predovšetkým za obsah e, výučby aj spôsobu, ako sa to bude realizovať. Samozrejme, my musíme rešpektovať kultúrnu diverzitu jednotlivých členských štátov a to sa týka aj jazyka výučby a aj všetkého, čo sa týka úpravy, respektíve to, aký jazyk sa bude používať e, vo výučbe, to je výhradná kompetencia členského štátu. Preto Európska komisia e, toto nemôže riešiť, to treba riešiť na vnútroštátnej úrovni. Pokiaľ ide o chartu základných práv, jej ustanovenia sú e, záväzné pri implementácii eura, ale pokiaľ ide o túto otázku, tak to je vec vnútroštátneho charakteru a musia z toho riešiť vnútroštátne orgány alebo regionálne orgány danej krajiny. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz otváram priestor pre poslancov poslankyne Beatriz. Ďakujem, Cecília. Mne sa zdá, že ako by bolo normálne, že to je ťažké pochopiť a akceptovať, že toto sa deje. Že osoby, ktoré hovoria po španielsky, sú v Katalánsku diskriminované. A nie je to nič nového, ani nič e, nového takého, nič neznáme. A nakoniec sme sa s tým stretli už v tomto parlamente. Tieto veci sa dejú, deti sú diskriminované a proste nemajú patričný prístup ku vzdelaniu. A okrem toho existuje viacero prvkov, ako už tu bolo povedané. Je tu viacero takých prvkov európskej legislatívy, ktoré sa porušujú, napríklad aj Charta základných práv, a naozaj treba na to použiť, poukázať, že tu existuje táto diskriminácia v rámci školskej politiky, ale e, tu hovoríme o ochrane e, maloletých a myslím, že tu ide o ochranu práv dieťaťa. A myslím si, že katalánci aj ostatní e, občania pokiaľ sú situ- v situácii, že sú diskrimino- diskriminovaní, tak je to vlastne prejav zlyhania štátu ako takého. Určite Európska únia by mohla v tomto nejak pomôcť, pretože v Európe sa presadzujú predsa zásady rovnosti a nediskriminácie, tak sa musíme obrátiť zrejme na Štrásburg a tak ďalej. A povedzme, Vieme, že je tu aj 15 miliónov takých eh, ľudí, ktorí predložili svoje stiažnosti v dôsledku toho, že sú nejak poškodzovaní alebo diskriminovaní. A navrhujeme, aby náš výbor eh, zaslal list na katalánsku vládu, teda na generalitát a aj na príslušný súd. Okrem toho ide, musíme požiadať aj komisiu Európsku, aby prehodnotila tú jazykovú politiku, ktorá sa uplatňuje a aby sa treba prišla pozrieť priamo na tvár miesta, aby sa zoznámila s konkrétnou situáciou, aby sa presvedčila, či sa to deje len občas, alebo či naozaj je toto e, jav, ktorý je značne rozšírený. A sme za to, aby petícia ostala otvorená. Ďakujem. Áno, môžeme sa tomuto vrátiť. Júri s týmto nič nemá, ale môžeme to, do toho zaangažovať niektoré iné výbory. Ale teraz dávam slovo Majte, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Od prvej chvíle no, e, som za to, aby sme podporili predkladateľku petície. Ehm, ja napríklad hovorím baskicky aj po španielsky a preto e, je mi, teda leží mi na srdci otázka jazykov našej krajiny a pracovala som aj e, v našom regióne, aj e, v autonómnej vláde jeden čas. A preto si myslím, že tá jazyková rôznorodosť, ktorú máme v Španielsku, krajinu obohacuje. A máme tu mnoho žiakov, a aby proste mohli využívať tieto žiaci bilingualizmus, aby mohli hovoriť v materinskom jazyku aj v ostatných jazykoch štátu. Sú niektoré správy, teda správne orgány, ktoré bránia presadzovaniu princípu multilingvizmu a ja, tento, ja túto zásadu podporujem a presadzujem. Je to zvláštne, keď sa dieťa stáva zrazu menej dôležitým než jazyková politika nejaká a pritom treba brať e, do úvahy predovšetkým potreby dieťaťa a jeho potreby vzdelávania. A tam, kde Napríklad som sa tiež stretla s tým, že moje cery, keď sme sa museli presťahovať, mali tiež určité problémy s týmto e, vzdelávaním. A áno, mali problémy, pretože e, tiež, povedzme, nemali možnosť po španielsky sa učiť. Museli sa začať venovať inému jazyku. Takže potom e, sa stretávame s e, situáciami dysglosie. A problém je teda, keď e, sa neposkytuje priestor pre bilingualizmus. Ja neviem, teda do akej miery teda Európsky parlament by toto mohol sám riešiť, ale deti sú dôležitejšie než e, politika vzdelávania zo strany vlád štátov ako takých. Ďakujem. Solma Rosa. Áno, ďakujem. Myslím, že e, nadvezujeme na to, čo sme hovorili predtým. Keď nejaká vláda alebo nejaká regionálna vláda ktoré, v regióne, ktorý je bilingválny, e, robí toto, pretože chcem povedať, že e, toto je systém, kde jeden z jazykov je potláčaný. A je to útok na základné práva. Tiež som na Baleárskych ostrovoch bola v regionálnej vláde ešte tak pred desiatimi rokmi a poznám situáciu a viem, že politické strany majú tiež svoje programy. Ale v týchto regiónoch je e, ideálne to, aby ten prístup bol flexibilný, aby sa k jazykom pristupovalo flexibilne. Ja mám tiež e, syna, ktorý má e, osobitné alebo špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a vieme, že deti sú také, ktoré majú postihnutie, napríklad sluchové, alebo sú hyperaktívne a tak ďalej. Proste musíme e, systém prispôsobovať deťom. Je to predsa v záujme vzdelávania. Nie dieťa sa má prispôsobovať systému, ale naopak to má byť. Takže systém sa má otvoriť všetkým tým jazykom, e, ktoré sú k dispozícii v danom regióne. Ako si Matia veľmi dobre povedala, všetci e, sme z tejto krajiny a milujeme ju a máme radi aj jazyky, ktorými sa v našej krajine hovorí. Takže myslím, že e, nie je správne presadzovať e, jednorazovo, teda jednoznačne, pardon, len určitý jazyk, napríklad v tomto regióne, o tom sa hovorí. Multilingvizmus má no, naozaj význam. A táto posadlosť jazykom ako jediným nástrojom na komunikáciu e, naozaj to neslúži práve k zlepšovaniu spolužitia. Teda určite e, si myslím, že nie je dobré, e, aby sme sa ešte viacej rozdeľovali, aby nás niečo rozdeľovalo. Prepáč mi kolega, ale nie som za to, aby sme navštívili ako misia tento región. V podstate na Baliárskych ostrovoch je vláda, kde tieto majú, majú tam sedem levicových strán a že tam sa žiadalo, že keď lekári, aby sa povinne učili e, po katalánsky. Treba, keď treba z, e, aj symfonického orchester sa musel naučiť po katalánsky. A keď sa hral nejaký Chopin, tak tiež sa to uvádzalo v katalánčine. No. Takže petícia, čo žiada tu a nakoniec aj ja som za to, aby sme mali, aby sme konali v duchu zdravého rozumu. Proste keď e, chceme teda presadiť nejaký jazyk, tak to robíme srdcom a nie nejakým takýmto úradným nariadením. A nakoniec e, existujú regióny, kde je aj viacero než len dva jazyky. Nakoniec u nás e, na Baleárských ostrovoch je aj Nemčina úplne bežná. Takže chcem e, povedať, že rozmýšľajme hlavou. Hej? Zdravý rozum je dôležitý. Nejde o to, aby sme spoločnosť rozdeľovali. Ide o to, aby sme spájali ľudí. A nie, aby sme stávali ľudí jedného proti druhému, Musíme predsa zdravým rozumom pristúpať k tomu a obhajovať všetky jazyky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán López Aguilar. Ďakujem, pani predsedajúca. Pani, vážená pani predsednička Wikström vie, že nie som členom výboru PETY, ale chcem sa zúčastniť e, na takéto debate, keď niektorý členský štát prijíma nejaké absurdné opatrenia a Nakoniec e, sme španielskí europoslanci a som tu ako na znak úcty ku práci e, vášho výboru a mám úctu aj predkladateľom petícií. Nakoniec sme všetci Španieli. A viete, že už celé roky sa venujem otázkam základných práv a slobôd a v tomto spolu e, s výborom LIBE pani predsednička e, Wikström, ako viete, e, v mnohých otázkach zdieľame spoločnú prácu aj spoločné postupy. A otázka vzdelávania a systému vzdelávania nám tiež leží na srdci. Dôležitý je aspekt španielského ústavného systému, ja tento systém obhajujem a v mnohých e, prípadoch som mal príležitosť obhajovať tento systém, ale Španielsko je krajina, ktorá má ústavu a máme aj konkrétne ustanovenia, ktoré sa týkajú, napríklad v článku 3 sa hovorí o tom, že španielčina je oficiálnym jazykom krajiny a ostatné jazyky, ktoré v štáte existujú, sú tiež chránené na základe preambuly našej ústavy a tiež majú oficiálny charakter v prístupných regiónoch na základe jednotlivých štatútov čím sa prispieva k jazykovej rôznorodosti a bohatosti. Jazyky sú teda chránené ústavou. A toto platí aj o autonómnych oblastiach, ktoré majú svoje oficiálne jazyky. V prípade autonómnej oblasti Katalánsko táto jazyková politika bola taktiež e, e, vyhodnotená už v 80. rokoch a boli zaznamenané problémy a ukázalo sa, že zraniteľné sú predovšetkým deti a mládež v súvislosti so systémom vzdelávania. Preto si to vyžiada a vyžaduje stále náležitú pozornosť a treba urobiť nápravy tam, kde sa ukazuje, že je to nutné. Vypočuli sme si aj názor komisie a tá hovorí o tom, že tu ide o kompetencie členského štátu. A fakt je, že to, čím argumentujú predkladateľia petície, že toto je naozaj potrebné riešiť a som za to, aby táto petícia ostala otvorená. Ďakujem. Ďakujem pekne, Juan Fernando. Slovo má Teresa. Ďakujem za slova, ďakujem aj Fernandovi. Môžem s tým len súhlasiť a je mi e, ľúto, že tá predchádz- to predchádzajúce vyjadrenie tvojej kolegyne socialistickej teda nebolo v tom duchu, ktorý by mal pomáhať obetiam takéto diskriminácie v Katalánsku. Ja som katalánka, môj rodný jazyk je katalán, ja hovorím doma s deťmi aj vnúčatami po katalánsky. E ja som tiež hľadala pre svoje deti katalánsku školu. Chcela som, aby sa naučili po katalánsky moje deti. Takže ja vítam, že existuje v katalánsku bilingválny systém, ale žiaľ v posledných rokoch toto zneužívanie dosiahlo ozaj veľké rozmery. Tí nacionalisti sa venujú nielen obhajobe jazyka, ale využívajú jazyk ako nástroj na posilňovanie svojej nacionalistickej politiky. Ja e, som hrdá katalánka a problém je, že ma ale nutia a e, robiť veci už len tým, že môžem hovoriť len po, talán, po katalánsky, tak to sa mi nepáči. A Napríklad e, charta práv dieťaťa, e, tá sa tiež vyjadruje k tomuto, e, napríklad to odmietanie španielčiny pokladám za nesprávne. Áno, je to ideologický problém a sú to vážne problémy, ktoré v súčasnosti zažívame v Katalánsku a vôbec sa spoločnosť rozdeluje. No, práve, že by sme mali, ako aj kolegové hovoria, pristupovať k týmto otázkám s veľkou mierou tolerancie. Um, Neviem, či existuje ešte nejaká iná krajina, možno áno, kde sa oficiálny jazyk krajiny e, nemôže e, normálne e, v školách vyučovať. Ďakujem. Ďakujem. Pán Terka Vras. Ďakujem za slovo. Neviem, ako, čo k tomuto povedať. To je, že sa španielčine nedá, že sa nedá učiť španiel, naučiť španielčinu v Katalánsku, to je ťažko to pochopiť, no. Hrúza. To je Ja som naozaj ohromený týmto. A vôbec táto politika katalánskej vlády je ťažko pochopiteľná. Želal by som si e, hovoriť o niečom reálnom. Čiže táto petícia e, tu hovorí o číslach, ktoré majú určitú koreláciu, ale určite si to bude vyžadovať koordináciu síl, ktoré by speli k náprave. Tie údaje, ktoré tu boli prezentované, nekorespondujú s tými, ktoré mám k dispozícii ja. Ale problém spočíva v tom, že je to pedagogický problém, alebo je to iný typ problému. To je otázka ak je to otázka pedagogická, tak je to na tej škole, aby to riešila. Nakoniec eh, v Katalánsku máme aj 300 jazykov, hej? 300 jazykov, hej? Tie isté, teda deti majú k dispozícii rovnaké podmienky, aby Žiaľ, nehovorí aj rečnička do mikrofónu. Takže rečník teraz pokračuje. Predpokladám, že existuje jeden alebo dva jazyk, treba katalčina a španielčina. Teda, že to sú jazyky, ktoré sa vyučujú aj deti, ktoré prídu z iných krajín, treba zo Zimbabwe a tak ďalej. Veď práve to hovorím, nepočúvaš ma, kolegyňa. Áno, rodičia rodičia to proste robia, takže môžete to eventuálne jasne a evidentne prezentovať, ale sú rodičia, ktorí e, toto žiadajú v Katalánsku ako väčšina. Hovoríme o integrácii do, v oblasti školstva teda a predovšetkým išlo o to, že španielsky hovoriaci rodičia v Kastílii, teda jedna komunita, teda jedna oblasť špecificky to požadovala, aby ich deti mali rovnaké podmienky ako katalánske deti. A to je sociálny projekt, ktorý je veľmi zaujímavý. A dokonca naša kolegyňa, keď hovorí o tom plnom ponorení do jazyka, o výlučnej výučbe v danom jazyku, tak e, v tomto existujú aj rôzne variácie, ale napríklad v oblasti Palmy de tam je napríklad aj výuka čiste v Nemčine v niektorých školách. Takže práve toto výlučné eh, vyučovanie v danom jazyku nejakom, toto práve eh, podporuje aj medzinárodné spoločenstvo celosvetovo. Neúspech eh, vo výuke A v správe PISA sa ukazuje, že naše deti si lepšie osvojovali španielčinu než e, deti, ktoré sa narodili do španielských rodín. Teda katalánske deti e, lepšie ovládali aj španielčinu. A prečo sa tu hovorí o diskriminácii? Zatiaľ sa predsa nepreukázalo v praxi, že tu ide o diskrimináciu. Však nakoniec aj komisia, počuli ste jej vyjadrenie. Ja by som skôr odporúčal aby sme toto do nekonečna neopakovali bez toho, že by sme mali k dispozícii spolahlivé údaje. Ďakujem. Pre mňa, tým, že som švedka, je to ťažké, keby... Keď, keď e, u mňa, teda náš e, výbor začne sa meniť na španielský výbor, ťažko to je sledovať. A teraz ešte dáme priestor Soledad. Ale v krátkosti myslím, že tu by sme mohli len zopakovať to, čo povedal aj pán Terikavra. 28. Februára, februára bolo rozhodnuté aj zo strany súdu, e, že katalančina aj e, španielčina sú oficiálnymi jazykmi. A môžeme povedať, mnohé veci, ale treba povedať, že španielčinu deti ovládajú v Katalánsku a to je dôležité. Chcem len zopakovať tú zásadu. Áno, bohatosť jazykov je veľmi dôležitá a nakoniec chcem povedať, že oba tieto jazyky sú oficiálnymi jazykmi. A nie je správne, ak by sa jazyk používal ako nástroj diskriminácie. Myslím, že deti v Katalánsku tiež majú právo naučiť sa aj po katalánsky, nielen po španielsky. Myslím, že rozhodnutie ústavného súdu treba rešpektovať a toto chcem práve povedať aj na adresu e e ľudovcov A ústavný súd tu poukazuje na diskrimináciu a zdôrazňuje, že je potrebné sa jej vyhnúť. Dôležité, aby sa nezneužívali takéto údaje e, na predvolebnú kampaň. Ide o citlivú záležitosť a ale pripravujeme sa. Nemali by, nemala by sa táto náročná situácia v Katalánsku zneužívať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som rada vedela, aký veľký je ten rozdiel. Ja neviem po španielsky. Aký je veľký rozdiel? Ja predpokladám, že rozdiel je niečo ako medzi švedštinou a norštinou. My sa celkom dobre dokážeme porozumieť. Tak prečo tu vytvárať tieto veľké bitvy medzi vami, keď sa aj tak dokážete dorozumieť. Možno by mi niekto vedel roz, vysvetliť e, najväčšie rozdiely medzi španielčinou a katalánštinou. Aj v súkromí budem mať o to záujem, keď mi to vysvetlíte. Teraz dávam priestor pani Losáda, nech sa páči. Ďakujem. Len v krátkosti e, sa pokúšam reagovať na všetky vyjadrenia. Poprvé chcem opraviť e, nejaké veci, ktoré tu zazneli, že som ja tvrdila, ale nikdy som ich nepovedala. Takže nikdy sme nepovedali, že treba študovať iba po španielsky. My sme katalánci, my sme katalánci, ktorí hovoria po španielsky. Chceme bilingválnu školu, bilingválne vzdelávanie, pretože naša spoločnosť je bilingválna. E, chceme, aby sa rešpektovali práva tých, ktorí hovoria po katalánsky, ale nesmú byť kvôli tomu porušované práva ostatných ľudí. Treba rešpektovať práva jedných aj druhých, aj tých, čo hovoria po katalánsky, aj tých, čo hovoria po španielsky. Treba rešpektovať všetkých. Ak máme nejakú školu, ktorá marginalizuje jeden jazyk, to znamená, že našim deťom hovoríme, že spolužitie nie je možné, pokiaľ jeden nedominuje nad druhým. E, ja chcem, aby naše deti sa vzdelávali v oboch jazykoch, aby boli rešpektované oba jazyky v škole, pretože to znamená spolužitie pre nich do budúcna, keď budú dospelí dôkazy jasne ukazujú, e, že v skutočnosti španielčina má návrh. To vôbec nie je pravda. To sú, to sú čisto nacionalistické dogmy. E, e, skúšky v katalančine sú oveľa ľahšie. Katalánske skúšky sú naozaj nekvalitné. dokonca katalánske vydavateľstva pripravujú knižky španielského jazyka v Katalánsku. Opakujem ešte jednu vec. My chceme spolužitie. Chceme mať rovnaké práva ako ostatní. Som matka, som občianka, nepodporujem ma žiadna politická skupina, ani politická strana. Som iba matka. Poviem vám príklad. Moje, moja cerka bola rok v škôlke alebo v škole a oh, začala sa rozprávať s kamarátkou na ulici po katalánsky a na konci mi povedala v aute cerka, teda takto, prečo ty si hovorila s danou osobou šk- jazykom školy a nie našim domácim jazykom. To je tá realita. Jazyk školy je katalančina a kas, e, kastilčina, teda španielčina, to je jazyk na doma. A ja nechcem, aby to takto bolo. Ja chcem, aby obidva jazyky vnímala rovnocene a nie, aby katalančina bol jazyk zo školy. Prosím, pomôžte nám v tejto veci. Ďakujem. Very good. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ja to skúsim zhrnúť. Je to zložitá téma, samozrejme, ale myslím, že to zvládnem. A myslím si, že môžeme sa znovu pozrieť e, na situáciu. Ponecháme túto petíciu otvorenú. A existuje rozsudok v prípade statútu autonómie v Katalónii, ktorý umožňuje využívať španielčinu ako pracovný jazyk na rovnakej úrovni ako katalánčinu. Najvyšší e, súd e, sa vyjadril dvakrát e, e z 2. apríla roku 2015 e, v tom zmysle, že katalánske školy musia poskytovať 25 e, vyučovania v španielčine a e, to, čo ste nám hovorili, e, svedčilo o 0% pre malé deti. Takže to je niečo, na čo by sme mali naozaj poukázať, pretože súdne rozhodnutie, súdne rozhodnutie, e, môžeme byť emocionálni, ako len chceme, na oboch stranách, ale predsa len mali by sme rešpektovať rozhodnutia súdov. Takže navrhujem, aby sme tiež zdôraznili, že Európa je za voľnú mobilitu pre všetkých. A sú rodiny, ktoré sa museli presťahovať do Katalánska aj na krátke obdobie a keď sa e, vrátia naspäť do inej e, časti Španielska, deti by nemali zatiaľ e, zabudnúť svoj jazyk. Obmedzovanie voľnosti pohybu pre rodiny jednoducho proti hodnotám tejto únie. To znamená, že to ponecháme otvorené, pošleme list e, miestnym e, orgánom na informáciu, odkážeme na tieto e, súdne rozhodnutia a to, čo momentálne môžeme urobiť, je teda to, čo som práve navrhla. Zdá sa, že všetci sú, súhlasia, Soledad, E, áno, súhlasím, už všetko zaznelo, ale možno aj návrh, e, teda navšteva e, v Katalánsku by bola dobrá vec, aby sme naozaj spoznali tú realitu detí v školách. You... Takže ponecháme petíciu otvorenú, môžete ísť k koordinátorom a môžete to prediskutovať budúci rok. To je ďalšia možnosť. Môžeme takto postupovať, ak sa koordinátori na takomto postupe zhodnú. Zatiaľ e, to ponechávame otvorené a teda regionálne orgány e, budeme informovať o rozhodnutiach súdov. Ďakujem